Dobré ráno prajem, veľa vážené dámy a páni. Vítajte na pokračovanie zasadnutie schôdze Výboru pre zahraničné veci. Dnes do poludnia začneme dvoma bodmi programu. Budeme hlasovať o Bosne a Hercegovine. Najprv sa budeme venovať bodu 21 Ide o voľby v Bosne a Hercegovine 7. oktobra 2018. Bude to debriefing v rámci medzinárodnej misie EÚ. Delegácia Európskeho parlamentu pozorovala tieto voľby 7. oktobra 2018 v Bosne a Hercegovine. Dôležitosť týchto volieb pre budúcnosť e, Bosny a Hercegoviny sa nedá podceňovať. A teraz najveľa váženejší kolega, pán Frank Engel, dostávate slovo, pretože vy ste viedli delegáciu Európskeho parlamentu e, v týchto voľbách. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, Eduard. Ja to vezmem od teba ako kompliment. A nebudem hovoriť dlho, pretože predpokladám, že vy všetci ste si prečítali to, čo sme napísali. Bosna a Hercegovina, ako vieme, nie je najjednoduchšie eh, tam žiť. Štruktúra tejto krajiny je komplikovaná. Chcem len eh, zopakovať, čo bolo v stávke v posledných voľbách 7. oktobra. Bolo to 6 v jednom. Boli to voľby štátny, štátny, štátna prezidencia, ktorá má tri posty, potom parlament a Hercegoviny, potom Federácia a Hercegoviny, Národné zhromaždenie Republiky Srbskej a predseda, prezident a dvaja podpredsedovia Republiky Srbskej a Federácia e, ďalších združení, čiže šesť v jednom. Naozaj tieto voľby boli celé, celý strapec volieb v oktobri. Hneď vám poviem, že čo sme zistili v teréne, ale tak bolo nás 6-7, tí eh, ľudia nemôžu byť úplne všade, takže zistili sme to, čo bolo v súlade s pozorovaniami iných misií, ktoré tam boli eh, v rámci iných medzinárodných organizácií. Bolo tam eh, parlamentné zhromaždenie NATO, ktoré vyslalo pozorovateľov, Rada Európy vyslala pozorovateľov a všetci títo pozorovatelia zistili, že vlastne 7. oktobra sa konali riadne voľby, e, ktoré boli technicky správne, ale povedali nám na početných stretnutiach, pretože máme mnohé takéto stretnutia, keď ideme pozorovať e, voľby, povedali nám, že nie vždy to bolo v podstate v poriadku. Iba formálne to bolo v poriadku, pretože ľudia z celého politického spektra a spektra spoločnosti Bosnie a Hercegoviny e, tvrdili, že podmienky na hlasovanie boli dosť striktné. Ďalej, že pozorovali hrozby za, zastrašovanie typu tvoje auto, tvoja firma, tvoj dom bude bezpečný len ak budeš voliť tak a tak. Takže e, vo svete to tak bežne nebýva. A v, kandidát, v kandidátskej krajine na pristúpenie k EÚ by ideálne takýto jav nemal byť. Ľudia by sa nemali stiažovať, že sú zastrašovaní špinavými praktikami, aby volili istým spôsobom. Takže takéto osobné zastrašovanie fungovalo medzi ľuďmi a je smutné, že e, vyhliadka mnohých politikov, ktorí 7. oktobra kandidovali sa venovali iba svojim úzkým uzavretým komunitám a enklávám a nemali na mysli širšie hľadisko celej Bosne a Hercegoviny. To je smutné. Takto vyzerá roztrieštená e, politická scéna v Bosne a Hercegovine. Okolo Sarajeva a v enklave Republika Srbska, v Zenici a v ďalších oblastiach. Čo sa týka územného pokrytia, naša malá misia nemohla viac riešiť ako tieto spomenuté regióny. Napríklad, keby sme boli hĺbšie išli do územia Republika Srbska, pretože v ten istý deň táto krajina e, mala demonstrácie po smrti dvoch mladých mužov, ktorej okolnosti neboli vtedy ešte vyjasnené a ani dovtedy nie sú, doteraz nie sú vyjasnené a ľudia vyšli do ulic, boli tam desiatky tisíc ľudí v regióne Republika Srbská, ale všetko sa odohralo v rámci pravidel právneho štátu. Často na takýchto misiách sa spomínajú podvody, korupcie. Každý z malých e, regionov hovoril, že Mafia je v tých ostatných malých regiónoch, ale nie v našom, ale v Bosni a Hercegovine všetci zhodne tvrdili, že mafia funguje na úrovni celého štátu. Aj formálne, aj neformálne sme sa to dozvedeli počas tejto misie vo volebný deň. Môžeme s poľutovaním sa vysloviť k mnohým veciam, čo sme videli e, vo voľbách, ale susediace krajiny sa tiež istým spôsobom snažili nenápadne vmiešať do e, volebných záležitostí. E, nebolo to vhodné, bolo to trošku čudné pre ľudí v Sarajeve, keď videli, že tam je vysoký predstaviteľ Ruskej federácie, ktorý pristal na území Republiky Srbskej počas bosensko-hercegovinských e, volieb. To nie je veľmi bežné. Takže asi naopak by to nikto neurobil. Takže neboli to voľby bez problémov, neboli to voľby, ktoré by sa naozaj mohli vyhlásiť za čisté, za správne na 100%, ale ešte kým sa dostanem k záveru, chcem povedať, že taká výrazná črta, ktorá ma prekvapila, bola významná prítomnosť pozorovateľov za národné združenia, za aliancie, ktoré pozorovali voľby vo svojej vlastnej krajine. E, pod lupou bolo, bol názov tohto, tejto iniciatívy a ja osobne to považujem za zaujímavé e, v zmysle, že sa tisícky mladých ľudí rozhodli zúčastniť sa nie ako kandidáti, nie ako politici, ale ako občania vo voľbách a pozorovať voľby ako pozorovatelia vo svojej vlastnej krajine a tým prispieť k zabezpečeniu toho, že všetko prebehlo podľa poriadku. Volá pán predseda, toto je všetko z mojej strany. Samozrejme, viac podrobností je k dispozícii, kto ma zaujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostáva slovo pán Tonino Picula, ktorý predsedal delegácii asi som vás prekvapil, nechceli ste hovoriť, tak potom v poriadku, ďakujem. Ďalší, pokúsim sa pána Predu osloviť. Ďakujem pekne. Ja by som sa dvomi troma slovami chcel vyjadriť týmto voľbám. Myslím si, že bolo dôležité mať delegáciu Európskeho parlamentu priamo na mieste po tom, čo sme sledovali voľby v iných krajinách Západného Balkánu ako pozorovatelia v Albánsku, Macedónsku, Kosove. Myslím si, že bolo dobré rovnako ísť aj do Bosny Hercegoviny, aby bola súčasťou tohto klubu, ak to tak môžem povedať. No a chcel by som povedať, že voľby podľa svedectiev pozorovateľov boli globálne korektné, napriek tomu, že volebné právo sa nezmenilo a nevyriešilo tú právnu medzeru, ktorá vyplynula e, e, z zrutia súdne, e, ústavného súdu v prípade Lubič. Neprekvapili ma závery pozorovateľov ohľadom polarizovanosti diskusie a etnickej segmentácie. Mimochodom, to sme videli aj v predvolebnom období. Tentokrát to bolo ešte dlhšie ako obyčajne, tá predvolebná kampaň. Kampaň začala pol druhá roka pred 7. E, oktobrom, pred voľbami a e, v tých výmenách názorov E, bola negatívna retorika, tla, e, strach z minulosti, všetky tie prvky, ktoré e, prispievajú k tomu, že to je dôsledok toho, že to nie je tá istá strana, nemáme v podstate, že nepotvrdzujeme to, čo sme už zažili. E, to sa týka výťazov aj porazených. Mm, nie, E, treba o tom hovoriť. Ale strana ostáva nezmenená, je to tá istá strana. Takže e, je tu význam odporúčaní e, po tom, čo sa predloží správa medzinárodných pozorovateľov, tie odporúčania je dôležité zvážiť. Myslím si, že tie odporúčania pripravíme všade. Chodíme na pozorovacie misie volieb zo strany EÚ pre všetkým pozorovateľia z parlamentu. A keď tam ideme z OBS, tak treba na tom trvať eh, aj na tých ich odporúčaniach Takže počas najbližšej návšteve v Sarajeve, dúfam, že tam pôjdem začiatkom januára, že už to bude mať. A teda tie odporúčania je treba naozaj brať vážne. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Pán Radoš je ďalším rečníkom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, myslím, že je dobre, čo sa hovorí e, v správe, že teda formálne to boli e, relatívne riadne voľby, ale problémy zostávajú dvojaké, ktoré neboli vyriešené počas predvolebného obdobia. Vo Federácii snemovňa reprezentantov a e, v Republike Srbskej tieto snemovne by mali byť zárukou práv e, troch národov, ktoré konštitujú Bosnu a republiku, ale vo všetkých troch snemovniach sa, do nich sa volia tí, ktorí, ktorých volia všetci ostatní v rámci všetkých troch národov Takže to nie je veľmi dobre, tá reprezentácia nefunguje úplne priamo a nevytvára sa dôvera v politický systém týmto spôsobom. Druhý spôsob je, ako sa predseda z prezidentskej úrovne Bosny a Hercegovine. Máme troch prezidentov, ktorí predsedajú trom národom Bosny a Hercegoviny. Chorvátsky zástupca bol zvolený dvoma alebo troma percentami hlasov Chorvátov čo nevysiela dobrý signál, ako sú práva Chorvátov v Bosne a Hercegovine zastúpené. Dúfame, že ústredná volebná komisia sa pokúsi tieto slabosti odstrániť na úrovni e, štátu Bosny a Hercegoviny, Republiky Srbskej a Federácie. E, Existuje síce ústredná volebná komisia, ale opäť je to len formálne teleso a neviem, či je dostatočne e, vplyvná, aby dokázala ovplyvniť všetky problémy, ktoré sa udiali v predvolebnej kampanii a ktoré existujú v Bosne a Hercegovine a takisto sa nezmenili volebné zákony, takže tieto dve záležitosti by sa určite mali v budúcnosti vyriešiť. Ide o situáciu, ktorá je nelegitimná, ale mali by sme mať na mysli, že rozsudok súdu rozhodol, že Finci nebol rešpektovaný počas volieb. Ďakujem za pozornosť. Pán Radoš, ďakujeme. Pani Žuliana Zovko je ďalšou rečničkou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem pokračovať v mojom rodnom jazyku, pretože chcem hovoriť k Chorvátom, Bosniakom, Hercegovinčanom a k trom národom, ktoré sú tu zastúpené. Myslím si, že táto, tento parlament by sa mal opatrne vyjadrovať k vplyvom, ktoré boli v Bosne a Hercegovine. Keď pán Erdogan robil svoju kampaň pred rokom a pol, e, vtedy sme tiež mali poukázať na to, že Turecko zohralo veľkú úlohu pri zvolení druhého člena, druhého člena pre prezidentskej e, trojky. Islamská komunita inštruovala, že by sa malo hlasovať pre druhého člena prezidentskej trojky vo federácii. Čiže je síce ako keby za Chorvátov, ale zvolili ho väčšinou moslimovia. Ďalší takýto vplyv, ktorý tu bol spochybnený, bolo, bolo Rusko. A Rusko a Turecko sa jednoducho približujú k našim hraniciam. Hovoríme tu, ako keby to boli normálne voľby, ale toto nie je normálna krajina. Máme tam medzinárodných e, supervízorov. Pred dvoma dňami bolo výročie mierovej dohody. Čo sa stane s Bosnou a Hercegovinou, uvidíme až v blízkej budúcnosti, ale ja si myslím, že je e, ten najvyšší čas, aby všetky vplyvy, ktoré tu hrajú vplyv na tomto území, e, sa pomenovali na hlas. A keďže tu nie sú prítomní moji kolegovia, ktorých sa to týka, e, tiež to vysiela určitý signál, ako veľmi im záleží na našej juhovýchodnej hranici úninej. Veľmi pekne vám ďakujem. Ešte niekto sa chce ujať slova, čo sa týka členov delegácie alebo tieňových spravodajcov? Zdá sa, že tomu tak nie je. Frank, chceš to zosumarizovať? Prosím ťa, veľmi stručne. Ďakujem. E, Kratučko, nepokúšal som sa vedome nejak prisúdiť hodnotu týmto vplyvom v mojom prvom expoze. To som hovoril iba o pozorovaní volieb, ale chcel by som k tomu povedať dve veci. Prvá, všetky tieto e, šumy, ktoré panujú okolo týchto volieb, tieto voľby boli možné. Udiali sa, právne sa umožnili, boli riadne voľby, čo znamená, čo sa dá interpretovať aj tak, že inštitucionálne a právne v tejto krajine, v Bosni a Hercegovine, to už funguje inak a nejde tu o hádky, kto má akú autonómnu právomoc na akom území. Takže procedurálne, inštitucionálne to bolo v poriadku. Neviem, do akej miery Európska únia môže takéto niečo ďalej podporovať, ale všimli sme si pri mnohých príležitostiach a nielen pri e, voľbe prezidentskej trojky, že sú e, vo všeobecnosti Bosniaci a Chorváti, e, žijúci v Bosni a Hercegovine, celkom spokojní s týmito inštitúciami, hoci vyjadrujú aj výhrady. Samozrejme, že je normálne, keď sú voľby v Bavorsku, že sa kancelár Rakúska ukáže v Bavorsku a podporí niektorých. Tak toto je. A ja sa skôr obávam o to, že keď Plenkovič sa ukáže v Hercegovine, to tiež nie je nič mimoriadne. Ale čo ma znepokojuje, je, že Saudy, Vahaby a tureckí zastupcovia, tí sa angažujú v niektorých častiach Bosny. A ešte stále tu funguje istá logika v území Republika Srbska, e, ktorá možno nesúznie celkom so spravovaním Bosny a Hercegoviny. Možno, že to nie je to isté, čo som povedal v Sarajeve. Keď sa Bosna a Hercegovina stane e, kandidátskou krajinou, potrebujeme jedného zástupcu Bosny a Hercegoviny, nie troch, ani jeden a pol. Takže aby sa tento e, zástupca Bosnie a Hercegoviny e, právne a inštitúciálne ustanovil, tak sa musia dohodnúť tí, ktorí teraz zastupujú Republiku Srbsku a že sa nebudú treja prezidenti alebo viacerí zúčastňovať na zasadnutiach v Bruseli, napríklad cez videokonferencia. Jednoducho toto treba, túto jednotu treba ešte stále nastoliť. Teraz, čo sa týka hraníc v extrémnom prípade e, v Kosove a v Albánsku napríklad sme veľmi sa znepokojovali o všelijaké posúvanie hraníc alebo ich spochybňovanie, ale teraz sa zdá tu v Bosne a Hercegovine, že až tak sa nes nepokojujeme, ale ak tu máme enklavu Vahabijov, niekoľko kilometrov od európskych hraníc, na to by sme nemali byť pyšní a Bosna a Hercegovina potrebuje pomoc s touto záležitosťou a viac sa pripútať k Európskej únii a zaangažovať sa v jej veciach. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci, za tento debriefing. Mnohé otázky zostávajú otvorené, ako vidíme. Možno, že sa vrátime k tejto diskusii ešte v ďalšom bode programu. To je správa o Bosne a Hercegovine zo strany Európskej komisie za rok 2018. Bude to druhá rozprava o tejto správe a hlasovanie bude 6. decembra. Správodajca by mal predložiť teraz kľúčové veci, na ktorých eh, sme sa pri hlasovaní, sa budeme, čím sa budeme riadiť. Pán Preda, nech sa páči. Áno, táto druhá diskusia e, začala koncom augusta o diskusiu o novej správe. Odtedy sa situácia vyvinula, je tu viacero prezmenujúcich návrhov a snažil som sa v nich zohľadniť vývoj situácie. Najdôležitejší z pozmenujúcich návrhov je samozrejme výsledok volie, po ktorých sme práve diskutovali. Takisto je tu aj e, dosť pozitívny aktuálny vývoj, ktorý je potrebný spomenúť. Čiže od augusta napríklad schválenie e, strategickej mapy pre energetiku, ako aj zmeny dlhočakávanej novely trestného zákona. Bol to spravené na poslednú možnú chvíľu, tesne pred voľbami bol prijatý tento zákon. Takisto som požiadal skôr upresnenie tohto bodu. Nemohol som vzhľadom, že je obmedzená dĺžka textu napríklad, tak som to nemohol tam rozpísať viac. A chcel som zareagovať aj na vyjadrenia kolegov. Napríklad som doplnil odsek o vonkajšom vplyve na Bosnu Hercegovinu. Hovoril som o tom, že najlepším spôsobom obmedziť tento vonkajší vplyv je vyššia angažovanosť EÚ v Bosne čo by umožnilo tejto krajine sa posunúť vpred a približiť sa k Európe a samozrejme dosiahnuť politickú stabilitu. E, potom je tu bežný spôsob, čo sa týka tej správy a dĺžky správy. E, z tohto pohľadu tu nie je nejaká zmena ani smerom nahor, ani smerom nadol. A navrhol som 27 kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré pokrývajú 124 e, zo 180 pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme som sa snažil v maximálnej miere byť inkluzívny, ale zároveň som sa snažil e, zabezpečiť koherentnosť odkazov, pretože keď tam dáme všetko, tak nakoniec to bude o, o všetkom a o ničom. No, takže spravil som, čo som vedel. E, mali sme stretnutie s tieňovými správodajcami v Štrásburgu a už sa finalizujú kompromisy, takže chcem poprosiť kolegov tieňových spravodajcov, poďakovať sa im za prácu aj pánovi Piculovi, ktorý sa k nám pridal ako vedúci delegácie, ktorý pracuje e, na problematike Bosna a Kosovo. Nebudem zachádzať do detálov tých 27 kompromisov, spomeniem iba zo pár kľúčových bodov, pán predseda, a upresním od samého začiatku, že je tam veľa pozmenujúcich návrhov, veľký záujem bol prejavený o základné ľudské práva, nediskrimináciu, slobodu médií, boj proti korupcii, terorizmus, extrémizmus či nezávislosť súdnictva. Tak už aj v predchádzajúcich rokoch sú to body ktoré sa stále vracajú a e, v nich sa snažím dosiahnuť kompromisy. Potom je to vyšetrovanie e, vojenských zločinov, e, hľadanie pohrešovaných ľudí, e, migrácia, to je oveľa palčivejšia téma ako predchádzajúce roky a takisto je otázka ochrany životného prostredia, ktorá sa opätovne vracia. E, základné myšlienky, odkazy kompromisov. Dúfame, že Bosna a Hercegovina eh, čo skoro zareaguje na ďalšie otázky Európskej komisie a tak prispeje eh, k lepšej kandidátke krajiny, ktorá sa pripravuje. Tu žiaľ musím povedať, opäť je tu časový skos v porovnaní so záväzkami, ktoré prijalo Sarajevo. Slúbili nám, eh, že naozaj ešte do jesene budeme mať odpovede, potom povedali v polovici septembra, proste stále sa to mení. No a teraz nám povedali, že je možné, že traja prezidenti prídu do Bruselu s odpovedou, ale no, uvidíme. Uvidíme. A teraz sa vraciam ku kompromisom, čiže e, žiadame nájdenie riešenia implementácie výsledkov volieb. O tom sme pred chvíľkou hovorili. A upozorňujeme pred všetkými snahami zo strany autorít blokovať ústavu. V takej zložitej krajine, ako je táto, to ako vždy samozrejme bude trvať, kým sa vytvoria orgány, kým sa zostaví vláda orgány. A ten trojstrad trojstranné predsedníctvo bolo inaugurované predvčerom. Bývalý chorvátsky člen predsedníctva bol v Chorvátsku, potom mala stretnutie s ruským a čínskym ambasádorom, čiže to už naznačuje akési smerovanie. Dobre, no v každom prípade predsedníctvo a Republika Srbská, e, e, parlament bol inaugurovaný, ale čaká nás ešte dlhá cesta. A odkazy, ktoré môžeme my vyslať, že je zásadné aby orgány na všetkej úrovni boli čo najskôr sformované. E, ja nestrácam dôveru a dúfam, že vláda bude zostavená ešte aj do konca tohto roka. A čo sa týka federácia snemovne ľudu, tu je problém vyplniť tú právnu medzeru, ktorá súvisí s ústavným súdnym rozhodnutím v prípade Lubič. Tu e, treba nájsť riešenie a zdôrazňujeme vo všeobecnosti, že je tu problém politického zastúpenia v krajine a vyzývame na hľadanie kompromisov vrátane zfunkčnenia rozhodnutia Európskeho súdu ľudských práv v prípade Finci. A e, tu by som chcel pripomenúť skutočnosť, že od roku 2014, keď som začal pripravať túto správu, aj keď sme e, akceptovali nový prístup z roku 2014, reforma ekonomická, sociálna, skôr ako čokoľvek ostatné, vždy, vždy sme žiadali uplatňovanie e, súdnych rozhodnutí, vždy sme tvrdili, že je potrebné spraviť politické reformy, tak tieto reformy sú predmetom kompromisu. Nikdy sme toto nestratili zo zreteľa. A v kompromisoch sa tentokrát opätovne zdôrazňuje otázka potrebných politických a ústavných reforiem, ktoré by mali sa zrealizovať čo najskôr. E, už končím. E, E, pristúpenia krajinou e EÚ by mala byť cestou, cestou, ktorá bude potvrdzovať kompatibilitu situácie s krajiny a našom aký. A potom je potrebné prijať novú, nový súbor reforiem, ktoré približia krajinu k EÚ hneď po tom, čo sa zostaví vláda a štátna správa na všetkých úrovniach. Takže niekoľkými slovami toľko to o správe. Pokúsil som sa to zmestiť do 8 minút. Ďakujem za pozornosť a pochopenie. Ďakujem pekne. Pán Tonino Picula ako ďalší rečník teraz. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa predovšetkým chcel poďakovať pánovi Predovi za spoluprácu a už tradične je to náročná správa pri diskusiách e, o návrhu správe na rok 2018 sme museli zohľadniť organizáciu volieb. E, ústavný súd e, mal zmeniť E, volebný zákon pred voľbami, nedošlo k tomu, takže po voľbe Bosna a Hercegovina, po voľbách Bosna a Hercegovina ešte stále e, musí čeliť zásadným nedostatkom základnej štátnej architektúry. Čiže je tu problém s, s zastúpením e, voličov tí mali byť volení samotnými občanmi a nikým iným. Ale táto reprezentatívna demokracia e, nie je zabezpečená. To budúce volebné, volebný zákon mal obsahovať aj riešenie existujúcich problémov v Bosne a Hercegovine. Transformácia dajtonského systému e, mala znamenať, že tu vznikne právny štát e, na princípe subsidiarity, ktorá zaučí rovnaké zastúpenie e, celej spoločnosti, ako aj všetkých občanov. Práva nekonštitucionálnych národov e, boli potvrdené v nedávnom rozhodnutí súdneho dvora a Bosna Hercegovina musí akceptovať a implementovať rozhodnutia národných či medzinárodných súdov a zatiaľ tomu tak nie je. Dúfam, že e, po týchto voľbách, keď sa sformuje parlament, e, budúci rok budeme môcť viac diskutovať o týchto veciach. Aktuálne politické vákum, ak ostane, tak to len zhorší situáciu. V Lani v Bosne a Hercegovine žiaľ sa nezaznamenal žiadny pokrok. Navyše, jednoznačne krajina stagnuje vo viacerých oblastiach. Dúfajme, že nový, nové parlamentné zhromaždenie v Bosne bude našim lepším partnerom a konečne sa začnú implementovať dohody o pridružení to je v podstate zatiaľ jediná krajina Západného Balkánu, ktorá nemá parlamentný rozmer spolupráce s Európskou úniou. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo predseda pracovnej skupiny pre Západný Balkán, pán Eduard Kukan. <clears throat> Vymením klobúk. E, ďakujem pekne, dámy a páni. Ďalšia polarizačná kampaň, predvolebná kampaň je za nami a ja dúfam, že politické vedenie seriózne urýchli proces reforiem a agendu pristúpenia do EÚ spolu s reformnými prioritami. A ja to mám napísané ale chápem, aká je realita. V správe sa hovorí o tých najzásadnejších veciach, ktorým čelí krajina, vrátanie zlepšenia št- štatútu trhového hospodárstva, boja proti korupcii a zlepšenia slobody prejavu a nezávislosť tlače. V správe sa hovorí o poruče, porušeniach e, SAE povinnosti v dôsledku neschopnosti delegátov dohodnúť sa na postupe v rámci SAPC. Navyše ne implementujú sa rozhodnutia Európskeho dvora pre ľudské práva v prípade Sedič, Finči, Zornič, Pila a Šlaku. V týchto prípadoch to sú závažné povinnosti, ktoré krajina konečne musí začať riešiť. A posledná pripomienka sa týka chvály tých osôb, ktorí sa snažia prekonať etnické či náboženské delenie v tejto krajine a chvála tých, ktorí sú občiansky aktívni. Spomeniem jeden príklad. Rád by som pochválil študentov z Jejce zo strednej školy za to, že vyhrali 28. E, cenu Marx van der Stuhl za vynikajúcu odvahu a inšpiráciu a aktivizmus. Protestovali v Bania Luka po úmeti Danič Dragevičova to je vec, ktorú musíme spomenúť. E, myslím si, že je potrebné chváliť a podporiť tých, ktorí bojujú za slobodu prejavu proti nenávisným prejavom, proti náboženskej nenávisti a tým, ktorí presadzujú inklúziu. A preto cesta do budúcna pre Bosnu a Hercegovinu, si dovolím povedať, k modernej občianskej krajine, zdôrazňujem, občianskej, nie. Musí zdôrazňovať občiansku a nie e, náboženskú alebo etnické rozdelenie. Ďakujem pekne, pán Kukan. A teraz dostáva slovo pán Papadakis. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi ktorý zohľadnil mnohé z našich pozmenujúcich návrhov a prišiel s kompromismi predovšetkým k otázke sociálneho rozmeru, čo je priorita každého prístupu a približenia sa k Európskej únie, v zmysle pristúpenia do Európskej únie. Je veľmi dôležité aby legislatívny rámec v Bosne a Hercegovine sa prispôsobil a zohľadnil všetky záujmy všetkých zainteresovaných strán a priniesol pozitívne výsledky e, a dopady na každodenný život e, občanov tejto krajiny, aby ponúkal pracovné príležitosti, ako aj ochranu zraniteľných skupín spoločnosti. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby občianská spoločnosť bola súčasťou všetkých procesov, aby ľudia mohli veriť, že ich čaká pozitívnejšia budúcnosť. Dve drobné zmeny ku kompromisným pozmenujúcim návrhom 10 a 23. Ako aj 172. Ale nebudem zachádzať do detajlov, pretože vás nechcem unavovať. Jednoducho to zašlem pánovi Predovi. Ako Európsky parlament musíme ešte viac ako predtým ukázať, že táto krajina má európsku budúcnosť. To im určite pomôže v, pri politickom riadení ich vlastnej krajiny. A tak, aby všetci mali slobodu a možnosť presadzovať svoje záujmy a svoje náboženské vierovýznanie, tak aby sme sa dostali k situácii, kedy bude fungovať regulačný rámec v súlade s našimi aky. Je potrebné eh, k tomu spraviť ústavnú zmenu. Musíme sa zúčastňovať na vytváraní inej mentálnej politickej kultúry vzájomného porozumenia a s hospodárskymi zmenami potom môže nastať aj pokrok pri zbližovaní približovaní sa k Európe v zmysle sociálnych práv, a boja proti určitým stereotypom, ktoré tu ešte existujú. Na záver by som chcel povedať, že ako Európsky parlament naša úloha je ešte dôležitejšia teraz, ako bola predtým. A jednoducho to dlhujeme Bosne Hercegovine, aby v tom sme mohli všetci pokračovať. Ďakujem pekne, pán Papadakis, pán Radoš. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ja by som sa takisto chcel poďakovať pánovi Predovi za komplexnú správu a vynikajúcu spoluprácu a určite to nebolo pre ňoho ľahké. Dovolte stručne hovoriť o ústavnej otázke. Toto uznesenie niekoľkokrát žiada ústavné zmeny, ale to nie je poprvýkrát Potrebujeme iné mechanizmy, ako len výzvu vyzývať niekoho, aby spravil zmeny. Ale žiaľ, tieto mechanizmy nemáme. Ústavné zmeny môžu znamenať aj zmeny dohody z Daytonu, ale to je zložitejšia politická otázka. Implementácia rozhodnutí súdu v prípade Sedič Finči a voľby, voľby nekonštitucionálnych národov, prípad Lubič, rozhodnutia ústavného súdu, ktorý umožňuje občanom podielať sa na volebnom procese v Mostare a tak ďalej. Okrem týchto troch rozhodnutí sú ďalšie tucty iných rozhodnutí ústavných súdov v Bosne a Hercegovine, ktoré sa neuviedli do praxe. Bosna a Hercegovina má štyri paralelné súdne systémy a tie nie sú harmonizované. Veľmi často sú protichodné, protirečia si a okrem tých slabostí súdneho systému Bosne a Hercegovine a otázky nezávislosti, to celú situáciu ešte viac komplikuje. Sú tu protichodné, proti, protirečiace si súdne systémy, čo si vyžaduje ďalšie aktivity aj z našej strany v budúcnosti, pretože celý súdny systém a štát, ak to bude pokračovať takto ďalej, tak je to nezákonné a zároveň ľudia nemajú dôveru v takýto, takéto systémy. Zvyšuje sa tým zároveň e, medziregionálne napätie v Bosne a Hercegovine a je veľmi malá pravdepodobnosť, čiže Daytonská dohoda sa v blízkej budúcnosti zmení, takže skôr by sme sa mali zameriavať na súdny systém v Bosne a Hercegovine a pokúsiť sa harmonizovať tieto štyri súdne systémy. A implementovať rozhodnutia súdov. A to zvýši dôveru občanov v fungovaní štátu ako takého. Ďakujem pekne, pán Berge. Ďakujem, pán predseda. všetkým chcem srdečne poďakovať kolegovi Predovi. Minulý týždeň sme mali dobrú schôdzu ako teňoví spravodajcovia a súhlasím s jeho prístupom, aké tak e, počúvam to, čo tu eh, hovoríte, tak myslím si, že je treba si spomnúť na 90. roky. Tam sme boli svetkom hrozného, hroznej, hrozného sporu, bolo tam veľa obetí a taktiež si spomínam na telefónny rozhovor, kde som hovoril eh, s Slavenko Dragulíš, keď bol záhre pod palbou a ona povedala, že ako človek si tu zredukovaný len na Chorváta. No a keď si spomeniem na toto, tak si myslím, že je teraz veľmi ľudské, že takto postupujeme, že poskytneme e, budúcnosť v Európe tejto krajine. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Madame Žiliana Zovko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za milé želania e, pre budúcnosť Bosnia a Hercegoviny. Celé roky som bola bosnianskou veľvyslankyňou a takisto chcem pre túto krajinu to najlepšie. Aj z tejto pozície želám všetko najlepšie tejto krajine, ktorá hľadá svoju, svojho ducha, hľadá svoju dušu. E, môj premiér na rade hovoril o problematike Bosne a Hercegoviny a povedal, že Daytonská mierová dohoda a duch dohody z Daytonu bol narušený a musíme nájsť hľadať riešenie na krízu, ktorá vznikla. Tento pondelok ministri zahraničných vecí na EÚ na rade o tom hovorili a myslím si, že Andrej Plenkovič, náš premiér, kedy si predsedal týmto rokovaniam a myslím si, že on veľmi dobre pochopil, aký je hlavný problém a aké sú hlavné príčiny. Možno sebecké otázky, že v Bosne a Hercegovine je silná chorvátska komunita, chceme tam zachovať mier, máme máme 500 tisíc eh, EU občanov v Bosne Hercegovine a chceme zabezpečiť mier a bezpečnosť na hraniciach s Bosnou a Hercegovinou. Tento parlament prijal štyri uznesenia, v ktorých ponúkli akúsi zlatú strednú cestu medzi dvoma extrémami, eh, unitarizmus a separatizmus. Tá zlatá stredná cesta, to musíme hľadať. Všetci sme za to hlasovali na plenárke, mali by sme sa snažiť a pretlačiť Európsku komisiu k tomu, aby implementoval naše uznesenie. Ak nie, tak potom neviem, čo tu robíme. Snažíme sa hľadať nové riešenie? Dobre, ale môžeme byť realistami. Európske riešenia, to európske riešenie to sú federálna krajina. Uh, federálna, federalizácia je tá zlatá stredná cesta a implementácia našich uznesení a rešpektovanie všetkých ústavných rozhodnutí a rešpektovanie Daytonskej mierovej dohody, až kým sa na to nezmení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási o slovo, takže dám slovo pani Mikela Matuela, vedúca útvaru pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko v Degenir. Na dve minútky, ak vás môžem poprosiť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Predovšetkým e, dovolte oceniť správu pána Predu, ktorá odráža aj zistenia komisie, E, tak ako budú v správe e, zverejnenej z apríla. Je jasné zo z tejto správy aj z našej vlastnej správy, že Bosna a Hercegovina e, stojí pred veľkými výzvami na ceste vpred k európskej integrácii. Komisia je pripravená podporiť túto krajinu na jej ceste. Konkrétnejšie, ako viete, je tu proces prípravy stanoviska o žiadosti o členstvo Bosne a Hercegoviny. To stanoví cestnú mapu pre reformy, ktoré musí krajina spraviť, ak sa chce približiť k Európskej únii. E, toto stanovisko teda bude upozorňovať aj na tie aspekty právnych a inštitucionálnych systémov Bosnej a Hercegoviny, ktoré nie sú kompatibilné s AKI a s európskymi normami. A potom orgány a politické vedenie krajiny budú musieť hľadať riešenia, ako riešiť tieto veci. Ale je jasné, že politické vedenie krajiny musí prijať rozhodnutie, prijať rozhodnutie, požiadať o členstvo v EÚ a preto, ak sú potrebné úpravy na to, aby krajina dodržiavala požadované normy, tak existujúci právny inštitucionálny systém sa bude musieť náležite prispôsobiť. Z nášho pohľadu je veľmi dôležité to, že sa, aby sa čo najskôr zostavila vláda a štátna správa, aby sa mohli čo najskôr spraviť reformy, ktoré sú nutné. Už diskutujeme s politickým vedením už teraz ohľadom socioekonomických reformách e, a potom budeme hovoriť o ďalších reformách, ktoré budú potrebné, tak ako to bude uvedené v stanovisku. Komisia je pripravená podporiť krajinu e, v v tomto procese a pomôcť krajine pri hľadaní riešení, ktoré sú v súlade s našim akia s našimi normami. To je úloha komisie v tomto procese a my očakávame aj spoluprácu so všetkými európskymi inštitúciami v tomto procese a samozrejme, Európsky parlament bude zohrávať a môže zohrávať dôležitú úlohu v tomto procese a preto e, sa už teraz teším na spoluprácu s vami. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Myslím si, všetci, čo sa chceli vyjadriť, sa vyjadrili a preto by som požiadal spravodajca, aby to zhrnul. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým kolegom za reakcie niekoľkými slovami, veľmi rýchlo e, spomenul tu pán Picula. E, to je zásadné, ak nový parlament sa bude tváriť ako ten predchádzajúci a teda ak za, znova zablokuje vytvorenie sebise tak e, to naozaj to budem vnímať ako signál návratu k minulej situácii. E, to je veľmi jasné a tým pádom nemôžeme krajinu považovať za kandidátskú krajinu. To je jasné a to aj jasne poviem. Potom som veľmi rád, e, pán predseda, že súhlasíte s tým, čo hovorím ohľadom etnického delenia a nenávisných prejavov žiaľ aj v niektorých našich členských štátoch, e, v, konkrétne v tomto regióne, sú nenavisné prejavy. Rozdiel je však v tom, že v Bosne a Hercegovine tie hneď respektíve sa na to navezujú na tie nenávistné prejavy, ešte aj spomienky na vojnu, také chaoticky využívané a zneužívané, čo vyvoláva veľké napätie Eh, chcel by som eh, sa vyjadriť k tomu, čo povedala Zirina Žovko, aké sú naše odkazy. Naše odkazy sú presne v tom istom súlade. Eh, spomenul sa tu aj vyjadrenie pana Plenkoviča na rade, čiže odkazy sú rovnaké ako odkazy, ktoré vysiela rada. To znamená, čo najskôr e, zostavenie vlády, vytvorenie štátnej správy, reformná agenda a zmena volebného zákona. Ale k tomu je potrebné, aby Bosniaci s tým súhlasili. Ja... Nikto nás nežiada, aby sme boli nejakým mediátorom alebo sprostredkovateľom. Momentálne máme inú robotu. Takže v každom prípade ďakujem veľmi pekne a uh, stretneme sa pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujeme. Tým sa dostávame na koniec diskusie o bode týkajúcom sa Bosnej Hercegoviny. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli do diskusie. Ďalšie dva body sa týkajú Afganistánu a my ich preberieme spoločne. Bod 26. Dohoda o spolupráci e, v súvislosti s partnerstvom a rozvojom e, medzi Európskou úniou a Islamskou republikou Afganistán. A potom je tu dohoda o partnerskej a rozvojovej spolupráci medzi Európskou úniou a Islamskou republikou Afganistán. Chcem povedať pár slov k tejto téme. Afganistan sa zmieta v ozbrojených konfliktoch po, už po dobu takmer 40 rokov a aby Európska únia dokázala, že prehlbuje solidaritu a vzťahy a taktiež dlhodobú angažovanosť a snahu o rozvoj Afganistánu Európska únia dojednala dohodu o spolupráci, partnerstva a rozvoji s touto krajinou. Podpísali sme ju 18. február 2017. Čiastočne a predbežne vstúpila do platnosti 1. decembra 2017 a zatiaľ prebieha plná ratifikácia členskými štátmi a týmto parlamentom. Náš výbor sa rozhodol, že spustí dva paralelné postupy. Po prvé, legislatívne uznesenie so vzťahom, e, vo vzťahu k procedúry udelovania súhlasu a taktiež druhý postup, e, ktorý e, bude sprevádzať toto uznesenie a umožní parlamentu sa vyjadrovať e, k vzťahom medzi EU a Kazachstanom vo všeobecnosti. DV a INTA predložia svoje stanoviská. Pani Fotiga tu nie je, je spravodajkyňou, ale vidím, že pán Džambacký, náš vážený kolega, ju zastúpi. Angel, máš slovo. Господин председател, uvažajme господин председател, uvažajme kolegy. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Hovorím tu v mene kolegyne Fotiga, ktorá je spravodajkyňou a ona sa ospravedlňuje, že dnes sa nemohla dostaviť zo zdravotných dôvodov. Takže z tohto dôvodu ma požiadala, aby som tu predstavil jej stanovisko. Je to už takmer 5. rok obdobia transformácia Afganistánu. Začalo to v roku 2014 a táto transformácia začala tým, že sa odtiaľ stiahli medzinárodné mierotvorné jednotky a naďalej sú tam určité výzvy vo vzťahu k afganistanskej, v afganskej spoločnosti, k bezpečnosti. Skutočne čelia vážnym problémom, Taktiež je tam malá miera hospodárskeho rastu, vysoká nezamestnanosť, e, vysoký počet e, interne vysídlených osôb kvôli prebehajúcim konfliktom a je tam ešte veľa konfliktov, ktoré naďalej trápia túto krajinu a toto všetko vážne poškodzuje obyvateľstvo, ľudí, ktorým, ktorí každý deň musia čeliť aj teroristickým útokom vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné a prezidentské voľby je veľmi dôležité, aby sa miestni lídry spojili, tak aby mohli viesť krajinu smerom k stabilite a k bezpečnosti. Toto bude možné len pokiaľ na mikroúrovni, miestnej úrovni a makroúrovni všetci združia sily a taktiež teda, v, čo sa týka medzinárodnej spoločnosti, čo sa týka dohody, o ktorej hovoríme, je veľmi dôležité povedať, že EÚ je dôležitým partnerom Afganistanu. Takže takto vyzerá v súčasnej, v, časnom, v časnej dobe situácia v Afganistáne. A ďalej otázka právneho rámca ktorý si Afganistán a EÚ vytvoria, aby sa dala podporovať bezpečnosť. Je treba byť proaktívny v boji proti terorizmu. Je treba podporovať budovanie kapacít a podporovať politiku v oblasti hospodárskej a sociálnej. Správa sa týka najdôležitejších víziev, ktorým čelí afgánska komunita. Taktiež obsahuje určité odporúčania a kroky, ktoré môžeme podniknúť, napríklad podpora novej politiky miestnej vlády, boja proti produkcii a predaju drog, Ďalej musí miestna misia OSN trénovať, školiť e, miestne zbrojné zložky cieľeným spôsobom. Musíme podporovať mierový proces a zahrnúť do ňoho aj miestnych obyvateľov. Bohužiaľ, sú tu naďalej ešte mnohé nedoriešené otázky. V tomto stanovisku a na tie bude treba nájsť odpovede. Ďalej. Po konferencii o Afganistáne 30. novembra bude veľmi dôležité všetky tieto body zmeniť a pani Fotiga sa teší na spoluprácu s ďalšími kolegami ktorí budú pôsobiť ako tieňmi spravodajcovia. Teším sa na vaše návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dávam slovo ďalším rečníkom. Áno, dáš Žan ako prvý. Ďakujem pekne. Len pripomienka k francúzskému prekladu. E, e, NATO vedie e, jednotky v Afganistane a nie OSN. Tam je chyba, tam je preklep. A čo sa týka tejto faktickej správy, chcem sa poďakovať pani Futigáne. Je tam nejak tak strašne veľa vecí, ktoré by bolo treba meniť v tejto správe, ale myslím si, že je potrebné e, jasne povedať, aká je situácia v Afganistane. Tá situácia nie je dobrá, musíme to jasne povedať. Nemôžeme chodiť okolo horúcej kaše. Ja som bol podvýbore, ktorú viedla pani Fotiga, e, to panel odborníkov s mnohými úvodzovkami, ktorí nám vysvetľovali, že ak Taliban e, vyvoláva dojem, že je silný, že to je preto, že je v núdzi. To už 10 rokov počúvame vždy, keď útočia, tak je to preto, že už sú takmer v podstate, to je to zúfalý pokus o prežitie. E, toto si nemôžeme opakovať. Situácia nie je dobrá. Taliban kontroluje veľké územie, stále väčšie územie a je potrebné konsolidovať naše aktivity. Čo sa týka cieľov, ktoré sme si stanovili, no áno, musíme presadzovať demokraciu, právny štát, boj proti korupcii, boj proti chudobe, pro, za prosperitu a tak ďalej. To je všetko nádherné, super. Už v roku 2001 sledujeme tieto ciele a sú to také chimerické ciele, nedosiahnutelné, takže samozrejme je potrebné opätovne potvrdiť našu podporu Afganistanu ale zároveň musíme si otvorene povedať a stanoviť si ciele, ktoré vieme dosiahnuť a myslím si, že akúsi kondicionalitu musíme do toho zaviesť, pretože nie som si istý, že naši afgánske protistrana je rovnako dostatočne odhodlaná a ochotná splniť tie spoločné ciele, ktoré by sme mali mať, či už je to v oblasti boja proti korupcii, pašovaniu drog, konkrétne v týchto dvoch témach. Samozrejme, a správe sa to správne zdôrazňuje, aj keď si myslím, že sa to v tej správe zdôrazňuje, no veľmi tak eufemisticky, e, úloha susedných krajín. Áno, je to eufemizmus povedať, že susedské krajiny nie vždy akoby zdieľali ciele stabilného a prosperujúceho Afganistanu. E, myslím si, že predsa len treba poukázať prstom na zodpovednosť susedných krajín, ktoré aktívne prispievajú k destabilizácii situácie v Afganistane. No a na záver, celá tá časť, ktorá sa týka procesu mieru, ktorý je momentálne iba taký predbežný a veľmi krehký. Chcela v tom povedať dve veci. Poprvé, nie som si istý, či je relevantné všetkých dávať do jedného vreca e, Taliban a teroristické skupiny. Ak Taliban je uznaný ako sprostredkovateľ mierového procesu. Sú to tí vzbúrenci a nie je to to isté ako teroristická skupina, ktorá nebude sa podielať na mierovom procese a od ktorých ani nežiadame, aby prišli za rokovací stôl. Takže Taliban, e, Islamský štát a ďalšie teroristické skupiny, ak všetko dáme do, jednej, do jedného vreca, to nie je to isté. A druhá vec, e, čo sa týka aktuálneho mierového procesu, e, angažovanosť zachovať, udržať zahraničné sily na území na podporu tohto procesu je asi nemyslím, že to je realita, že z toho vznikne proces mieru. Dlhodobé dlhodobé e, zahraničné sily na území, to je niečo iné ako udržiavanie mieru. E, budeme naďalej prispievať e, a podporovať tú situáciu, ktorá je zlá. Thank you. Ďakujeme pekne za socialistov demokratov bude hovoriť pán Picula. Ďakujem. Budem hovoriť mene teneme spravdajcu Frunzulicu za sociálnych demokratov. Ako tenový spravodajca za skupinu SAD by som rád pogratuloval pani Fotige za skvelú prácu. A tento spis potvrdzuje európske záväzky potvrdiť e, hospodársko-politickú spoluprácu s touto krajinou, vrátanie tém ako e, rozvoj vidieka, vzdelávanie, technológie, zdravotníctvo a taktiež chceme bojovať e, proti financovaniu terorizmu, obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí. Chcem povedať, že asi 10 miliónov ľudí tam nemá alebo má len obmedzený prístup k základným zdravotníckým službám. A chceme vyzvať eh, afgánsku vládu, aby začala riešiť túto situáciu, aby sa zaručila zdravotnícka starostlivosť zraniteľným skupinám vrátane žien, dievčat a detí a taktiež, čo sa týka starostlivosti o ľudí s postihnutím krajina od roku 2014 zaznamená len slabý hospodársky rast a s tým, keď sa stiahli medzinárodné ozbrojené zložky, taktiež sa tam zhoršila bezpečnostná situácia. Čo sa týka návrhu správy, ako už bolo spomenuté, je to dobrý základ pre ďalšiu prácu, napriek tomu, že sú tam niek- niektoré body, ktoré musia byť trochu zhutnené, ako napríklad eh, tvrdenia vo vzťahu k susediacim krajinám aj negatívnej úlohe v Afganistáne. Musíme lepšie zdôrazniť kondicionalitu a dialog s Talibanom, zatiaľ čo budeme naďalej stupňovať naše úsilie v boji proti boju eh, boj proti obchodovaniu s drogami. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšie odporúčania, eh, názory na túto dôležitú tému. Ďakujem. Pán Petras Austrevičius za ALDE. A ja gratulujem kolege Ane Fotige za vypracovanie skvelého návrhu správy. Táto správa je dobrým základom pre naše ďalšie návrhy a úvahy. Súhlasím s tým, že je treba pracovať na partnerstve v oblasti rozvoja, je treba si pracovať riadny rámec. Toto je dôležité pre naše budúce aj s Afganistánom a je dobre ozrkadlené aj v texte, ktorý Anna Fotiga predložila. Som rád, že taktiež posledné závery rady z 19. septembra tohto roka. Sú tam spomenuté a taktiež, čo povedal kolega Danžan ohľadom mierového procesu, aby sa dosiahla udržateľná situácia v Afganistáne. Áno, je treba byť opatrný, je treba spolupracovať s mnohými partnermi a susedmi, ale toto je jediné hmatateľné riešenie, ktoré zaručí dlhodobú držateľnú situáciu v Afganistáne. Musíme byť aktívni, ale musíme si byť vedomi toho, že nebude ľahké dosiahnuť mierovú dohodu v Afganistáne. Taktiež by som navrhoval trochu obohatiť text a Fotigy pár zmenami. Poprvé, Myslím si, že by sme mali viac zôrazniť aspekt bezpečnosti a jeho prepojenia e, s rozvojom. Taktiež e, tam spomenúť e, demokratický rast, riešenie otázky chudoby, nízkeho rozvoja ľudského kapitálu. Ďalej regionálny rozmer je taktiež dôležitý Navrhoval by som tam určité zmeny vo vzťahu k regionálnej prepojenosti. Ako vieme, krajiny Strednej Ázie majú naplánovanú veľkú spoluprácu, plánujú sa tam veľké infraštruktúrne projekty a myslím si, že toto by malo byť taktiež spomenuté v texte. Čo sa týka európskych fondov, tam by sme mali žiadať o väčšiu transparentnosť v súvislosti s tým, koľko EÚ posiela do Afganistánu. Podľa toho, čo ja viem, tak my sme hlavným donorom, je to asi 200 miliónov eur za rok európskych financií. Toto je iba EÚ a navyše ešte jednotlivé členské štáty posielajú financie. Taktiež by som tam navrhoval trochu obšírnejšie vyhodnotiť posledné parlamentné voľby, ktoré sa odohrali 27. oktobra. Výsledky ešte neboli publikované a nie sú právne záväzné. Myslím si, že by sme to tam mali spomenúť. No a ďalšia vec, ďalšie zmeny, ktoré navrhnem, okrem iného, budú napríklad také, že chcem odsúdiť zvýšenú mieru násilia zo strany Talibanu, e, práva žien a detí, obchodovanie s drogami a taktiež, že by sa mali lepšie využívať súroviny, ktoré sú dostupné v Afganistáne, lebo toto by pomohlo ich hospodárstvu. A je taktiež treba, aby sa ťažili čo najenvironmentálnejšie priaznivým spôsobom. Chcem pogratulovať pani Fotige. Ako v prípade predchádzajúcich spisov je to opäť dobrý text a myslím si, že sa nám bude dobre spolupracovať. Ďakujem za zelených pani Valero. Ďakujem, budem hovoriť po švedsky. A chcela som hovoriť nie o niečom, čo nie je napísané v texte pani Fotigy. Vieme, že situácia v Afganistane je veľmi zlá, že sa nebude zlepšovať. A na úvod tam hovoríme joint way forward, spoločná cesta kupredu a týka sa to aj otázky migrácie. A tu by som chcela zdôrazniť jednu vec. Sú mnohí migranti z Afganistánu, ktorí k nám prichádzajú, aj do iných krajín prichádzajú. A s tým samozrejme súvisí aj naša spoločná úloha. Ide tu o zahraničnú a migračnú politiku, lebo je, máme napríklad afgánskeho ministra migrácie a ten vystúpil vo švedskej televízii a povedal, že pokiaľ Boh dá, tak afgánsky migranti by nemali byť poslaní naspäť, pretože tam nie sú e, v bezpečí. A sú tu krajiny, ktoré posielajú týchto migrantov naspäť, Norsko napríklad, alebo Nemecko. A Mnohí z nich sú tam potom e, verbovaní zo strany kriminálnych skupín alebo Talibanu. A my sa snažíme vyrokovať dohodu s Afganistánom o spätnom preberaní týchto navrátených osôb, ale ďalej sú tu e, ľudia, ktorí napríklad utekli do Iránu a tí taktiež budú opäť e, braní naspäť, to môžu byť až milióny ľudí. A povedal, že možno to Afganistan nezvládne zobrať späť všetkých utečencov, pretože ich bude príliš veľa a myslím si, že, že tuto je na našich pleciach veľká zodpovednosť. Do Európy ich neprišlo až toľko a my musíme zobrať do úvahy, akým problémom čeli táto krajina, keď bude preberať týchto ľudí naspäť. Ďalej, čo sa týka interných konfliktov medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, toto je taktiež dôležitá téma. Afganistan nie je jednotná krajina a týmto sa nedajú všetci len tak niekam poslať naspäť. Predovšetkým sú exponované šítske menšiny. Takže v Afganistane sú exponované skupiny. My musíme tu konať preventívne. Tak, aby napríklad e, tieto osoby neboli nutené opustiť krajinu a nehovoríme tu len o vojenských zásahoch, hovoríme tu aj o civilných občanských krokoch. Rozvojová pomoc, ktorá je tam poskytovaná, je treba sa vyhnúť tomu, že mladí ľudia nebudú mať žiadnu šancu do budúcnosti, že buď sa budú musieť e, pripojiť k Talibanu alebo utiecť. No a ja by som do stanoviska vložila ešte mnohé ďalšie témy a pošlem k tomu aj pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Lözing Zague. Ďakujem za túto správu. Myslím si, že je dobré, že sa v správe hovorí o posilnení postavenia žien, o rovnoprávnosti pohlaví, zároveň o vykorenení chudoby, že by toto malo byť súčasťou nášho partnerského eh, dialógu a spolupráce. A ja to nevidím ani tak úplne, ako to povedal pán Danžon, že tieto ciele sú dvojakého charakteru. Určite nemôžeme všetko dosiahnuť v dohľadnej dobe, ale moja otázka je, či smerovanie opatrení, ktoré sú uvedené v správe, či tieto sú správnymi krokmi, či takéto ciele sú aspoň zďaleka dosiahnutelné. Napríklad úloha privátneho sektora vo vzťahu k úlohe verejného sektora, ako sa to tam zobrazuje, napríklad v článku 18 ohľadom priamých investícií, o vystupňovaní verejných investícií z EÚ, ktoré hrajú dôležitú úlohu v Afganistáne. No a v návrhu správy sa bližšie hovorí napríklad v článku 37 o e, prírodných zdrojoch, že predovšetkým v banickom sektore ťažobnom sektore sa musia vytvoriť rámcové podmienky pre zahraničné investície, tak aby sa to všetko vyžadovalo v rámci obchodných dohôd a spolupráca s ďalšími krajinami, kde máme určité skúsenosti, by nás mala inšpirovať. Nemáme totiž dobré skúsenosti a Neukázalo sa, že by takéto smerovanie zlepšilo hospodárskú a sociálnu situáciu väčšiny obyvateľstva. Práve naopak by sa dalo povedať. Takže my si preto myslíme, že je potrebné, aby boli vykonávané verejné programy a investície, aby sa ťažili prírodné zdroje tak, aby boli k dobru predovšetkým a primárne afgánskym obyvateľstvu. Skúsenosti po 17 rokoch západnej vojenskej prítomnosti v Afganistáne sú také, že je tam skutočne katastrofálna situácia. My si myslíme, že vojenské zasahy a prítomnosť vojakov NATO sú skôr súčasťou problému, než súčasťou riešenia, že by prispievali k mieru a bezpečnosti. No a na záver, tak ako podala pani Valero, veľmi detailne, ja s ňou plne súhlasím. Čo sa týka článku 28, tam sa hovorí o dohode v súvislosti s tému migrac, migračnej spolupráce. Cieľom je tam podpísať dohodu o navracaní osôb tým, že sa rozvoja pomoc tam kladie ako podmienka. Pani Valero už o tom pohovorila. Myslím si, že je nezodpovedné deportovať utečencov z tejto krajiny. No z našho pohľadu by som chcel ešte raz zdôrazniť, že rozvojová pomoc nemôže byť prepojená so spoluprácou v oblasti migrácie. My budeme odmietať akékoľvek takéto e, pokusy prepájať alebo podmeňovať rozvoju pomoc spoluprácou v oblasti migrácie. No čo sa týka pozmeňujúcich návrhov na tieto témy, a ďalšie, o ktorých som hovorila, tak tie zašleme. Ďakujem. Thank you very much. Now I give... Ďakujem. Teraz dostáva slovo pani Alio Marie. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pani Anaptega si zaru, za slúži pochvalu za vyváženú správu a obmedzím sa iba na zopár pripomienok. Prvá pripomienok prvá pripomienka, hovoril o mnohých negatívnych veciach, predsa by sme mali zdôrazniť účasť na voľbách, aj keď tie voľby neboli dokonalé. Treba povedať, že Afganistan je krajinou, kde je potrebné byť veľmi odvážny, aby ste išli voliť, alebo aby ste e, chceli byť zvolení. To treba zdôrazniť, pretože afgánsky ľud je odvážnym ľudom. Mm, ďalej by som chcela povedať, nadviažem na to, čo povedal Don Jean, a čo je veľmi dobre zdokumentované a veľmi dobre prispôsobené v texte. Musím povedať, že áno, predsa len sú tu určité problémy, aj tie, o ktorých hovoríme málo. Napríklad medzietnické vzťahy, e, mnohonásobné etnika, blízkosť e, susedných krajín, boj vzájomných etník v Afganistane, čo veľký problém vrátania afgánskej vlády. Afgánska vláda nemá žiadny dopad, vplyv na viacero regiónov. Veľkým problémom Afganistanu je boj proti drogám. Boj proti drogám je jedným zo zásadných prvkov finančnej rovnováhy Afganistanu. To si treba uvedomiť a boj proti drogám je len na úrovni veľkých deklarácií, ale musí mať konkrétne kroky priamo v teréne. Je potrebné si uvedomiť, že v dedinách jediné peniaze, ktoré umožňujú ľuďom prežiť a mať aj niečo navyše, je pestovanie a predaj drog. Čiže ak to nenahradíme niečím iným, problém drog nevyriešime. A keď nevyriešime problém drog, nevyriešime problém korupcie. A korupcia je zásadným faktorom a chceme pochopiť to, čo sa deje v Afganistane, vrátanie toho, čo sa deje na úrovni vlády. A to sú tie veľké problémy, vrátanie verejnej politiky, pretože kým nespravíme niečo zo strany Európskej únie, ak chceme niečo spraviť, musí to byť cielené a musíme to v podstate sledovať v zmysle, ako sa to uplatňuje priamo v teréne. A zároveň potrebné povedať, že tie aktivity musia byť zamerané na miestne obyvateľstvo. Už celé roky dávame veľa peňazí na národnú úroveň, na úroveň vlády, investujeme do veľkej infraštruktúry, ale keď idete do ivgánskych dedín, ja som tam bola niekoľkokrát, čo vám povedia ľudia pre všetkým, čo vám povedia ženy, No povedia vám, prečo ešte stále musíme ísť 10 kilometrov peši ráno pre vodu. To je jeden z veľkých problémov. Prečo, ak existujú, áno, je možné, sú, sú dispensery, kde sa rozváža voda, ale k tomu nemajú ženy prístup. Dokonca k tomu nemajú prístup ani lekári, ani, ani lekári bez hraníc, pretože ten terén je nebezpečný. Takže veľké vyhlásenia robíme príliš často, ale musíme mať konkrétne aktivity priamo v teréne. A potom, čo sa týka vojenskej prítomnosti v teréne, ja si myslím, že je tam stále menej krajín, ktoré sú a budú ochotné poslať svojich vojakov do terénu poprvé, pretože ak ste tam veľmi veľmi dlho, tak je potom problém vzťahov s obyvateľstvom. Vytvára sa tu vzťah e, s obyvateľstvom a znie to, ako by to bolo okupované územie, čo nie je dobre. A ak dnes tie hlavné aktivity sú aktivity e, e cvičenia afgánskej armády, to nevyrieši problém, pretože to nebolo dostatočne zdôraznené. Tí ľudia, ktorí sú cvičení, sú buď potom najatí Talibanom, alebo obchodníkmi s drogami, alebo inými a niekedy idú v podstate podstate rovno so zbrajami, pretože nedostávajú plat. To je problém. Takže okrem tých veľkých vyhlásení, ktoré robíme príliš často, musíme vyriešiť problém Afganistanu. Ak ho chceme vyriešiť, musíme byť veľmi konkrétni a ísť cez tie veci, ktoré sa budú diať priamo v teréne. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Informovali ma, že tu máme zástupcov SVČ v miestnosti. Ak je tomu naozaj tak, pani z SVČ má slovo. Áno, som tu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala výboru pre zahraničné veci za návrh správy a návrh odporúčania na súhlas s kooperačnou dohodou s Afganistanom. Európska únia naďalej ctí záväzky voči tejto krajine a budeme pokračovať, budeme naďalej spoľahlivým partnerom pri boji Afganistanu za mier za prosperujúci Afganistan. To je dôležité pre celý región. Prijali sme minulý rok stratégiu EÚ k Afganistanu a pred týždňom Rada prijala závery rady, v ktorých sme vyjadrili zámer pokračovať a pracovať na implementovaní tejto stratégie únie. Dohoda o spolupráci s Afganistanom je prvým právne záväzným rámcom, ktorý e, vstúpil do platnosti s Afganistanom a posúva sa tým vzťah medzi EÚ a Afganistanom na vyššiu úroveň, vypracováva sa tým stratégia. Zatiaľ sa aplikovali e, čiastkové kroky, dialog v niekoľkých e, oblastiach, ktorých má Európska únia právomoci. Vážený pán predsedajúci, zdieľame súhlas s vašim posúdením situácie a s tým, ako sa vyjadrili kolegovia dnes na našom zasadnutí. Skutočne je pred nami mnoho víziev, ale z hľadiska SVČ a z hľadiska únie treba pokračovať a robiť e, maximum preto, aby bolo možné e, stabilitu a mier v Afganistane docieliť prostredníctvom mierového procesu a regionálneho konsenzu. Už ste dnes zdôraznili, že to je podstatné, aby sa mier naozaj nastolil. O týždeň bude ďalšia ministerská konferencia v Ženeve. Európska únia tam bude prítomná a bude nasledovať sledovanie pokroku afgánskej vlády, Budeme hovoriť o reformách. Je to veľmi dôležitý mílnik v práci pre mier pre Afganistan. V Ženeve budeme spolupracovať s afgánskou vládou a medzinárodnými partnermi, aby sme naďalej podporovali mier v Afganistane. Ďakujem veľmi pekne. Opäť e, vás budeme informovať o ďalších krokoch z našej strany a dúfam, že parlament bude tiež e, členom nášho dialogu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Rád by som poprosil e, spravodajcu, či sa chce ešte vyjadriť na záver, zosumarizovať. E, kolegovia, kolegyne, kolegovia, ja by som E, sú to vojska NATO, nie e, OSN. Je tam prítomné a ja budem e, vaše poznatky a námety spracovávať, zapracovávať a pošlem ich ďalej. Ďakujem veľmi pekne. To je záver našej rozpravy. A na programe teraz máme výmenu názorov s ministrom zahraničných vecí Kyrgyzska. Ladies and gentlemen, Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, teraz budeme hovoriť o bode programu číslo 28. Je to výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Kyrgyzska. Eh, vážený pán minister, vážený pán Azamatovič, je pre nás potešením, že ste tu s nami Chcel by som zdôrazniť, že Kyrgyzsko je jednou z mála nových demokratických krajín v danom regióne, aj keď má svoje problémy. Vzťahy medzi EÚ a Kyrgyzskom sa prehlbujú. Európska únia pripravuje komplexný prehľad stratégie EÚ pre Strednú Áziu a už teraz zvažuje nový návrh na financovanie pomoci v rokoch 2021-2027. Táto pomoc je dôležitá i pre Kyrgyzsko. Zároveň Európska únia posúva svoju spoluprácu s regiónom na vyššiu úroveň prostredníctvom novej generácie dohôd a aj dohodou s vašou krajinou. Výbor pre zahraničné veci pripravuje odporúčanie pre radu, komisiu a najvyššiu predstaviteľku zahraničných vecí na komisie o prvkoch, ktoré by mali obsahovať tieto zmluvy a o pokroku, ktorý by sme radi videli v našich vzťahoch, aby bolo možné, aby tento parlament ratifikoval príslušnú dohodu, keď sa podpíše. Vážený pán minister, nech sa páči, dostávate slovo, aby ste nás informovali o situácii vo vašej krajine. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dobré ráno všetkým. Vážení poslanci Európskeho parlamentu. Rád by som vám poďakoval za možnosť prehovoriť vo vašom výbore pre zahraničné veci o rámci rokovaní medzi Kyrgyzskom a Európskou úniou o novom prehlbenom partnerstve a dohode o spolupráci. Kyrgyzsko venuje pozornosť, vysokú pozornosť spolupráci s Európskou úniou. Považujeme ju za dôležitého partnera Kyrgyzska. Zdieľame hodnoty únie, ktoré vychádzajú z pluralizmu, demokracie, právneho štátu, úcte k ľudským právam a základným slobodám. Oceňujeme neustálu podporu EÚ pri, demokratických, pri podpore demokratických reforiem v Kyrgyzsku a sme odhodlaní dospieť k výsledkom. Už vyše 20 rokov existencie Kyrgyzska a spolupráce s Úniou máme mechanizmus na náš dialog. Štyri platformy na najvyššej úrovni fungujú medzi Kyrgyzskom a inštitúciami EÚ. Za ostatných 5 rokov ste, sme demonstrovali náš záväzok e, voči úzkej a záväznej spolupráci s EÚ. Sme veľmi radi, že návšteva prezidenta Kyrgyzska, pána Tekofa, v európskych inštitúciách v apríli tohto roka dopadla tak veľmi dobre. Prezident úspešne rokoval s pánom Tajaným a ďalšími predstaviteľmi európskych inštitúcií o širokom diapazóne problémov a témach bilaterálnej spolupráce. Vysoká predstaviteľka komisie a predstaviteľka pre zahraničné veci pani Federica Mogherini bola v roku 2017 eh, v Kyrgyzsku a počerkla vo svojom prejave potrebu demokratických reforiem. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia výboru pre zahraničné veci, Kyrgyzsko je na ceste k právnemu štátu a demokratickej vláde. Máme transparentné parlamentné voľby, napríklad v oktobri 2015. 11. decembra 2016 bolo v Kyrgyzsku referendum o prijatí zákona Kyrgyzska a novelizácii tranzície z prezidentského parlamentského systému do demokratickejšieho systému vlády. Prezidentské voľby v Kyrgyzsku preukázali mierové odovzdanie právomoci jedného prezidenta ďalšiemu. Maximálne sme sa snažili o transparentné prezidentské voľby a výsledky boli aj viditeľné vo väčšine našej krajiny a všimla si to aj medzinárodná komunita. E, chcel by som povedať, že sme nedávno prijali stratégiu pre národný vývoj Kyrgyzska v roku 2018 a bude to až aj na nasledujúce roky. Podľa strategických usmernení na dlhodobé fungovanie Kyrgyzska e, sa v tejto stratégii spomína budúcnosť našej krajiny, jej základné zásady a rozvojové ciele vo všetkých oblastiach politickej, sociálnej a hospodárskej. Takisto sa definovali priority strednodobé a strategické vízie. Vážený pán predsedajúci, ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, za ostatných 25 rokov fungujúce partnerstvo a spolupráca na základe dohody medzi Kyrgyzskom a Úniou priniesla svoje výsledky a zohrala dôležitú úlohu pri rozvoji našich bilaterálnych vzťahov. Prijatie doložky o najvyšších výhodách a VTO, ktorý má mechanizmus na politický dialog k, témam e, spoločného záujmu, podobne ako rozvoj v oblasti externej bezpečnosti a interných záležitostiach, justície, vzdelania a kultúry e, spejú k svojmu cieľu. Kyrgyzsko oceňuje záväzky únie k dialogu a k prijatiu mandátu a rokovaní k, novom, k novému prehlbenému partnerstvu a dohode o partnerstve a spolupráci Kyrgyzska s EÚ. Vyjadrujeme vďačnosť za tieto vaše úsilia, vďačnosť delegácií Európskej únie, ktorá našla vzájomne akceptovateľné riešenia pretrvávajúcich problémov a úspešne završila rokovania. Počas návštevy prezidenta Kyrgyzska v Bruseli v apríli tohto roka sa dohodlo, že budeme pokračovať v aktívnej práci na rozvoji prehlbenej spolu, dohody o spolupráce a partnerstve. Táto dohoda je v súlade so súčasnou situáciou vo svete, so zahraničnou politikou, s hospodárskymi trendmi a s implementáciou hlavných článkov dohody o partnerstve a spolupráci medzi Kyrgyzskom a EÚ. 9. februára 1900 95 sa dostala spolupráca medzi Kyrgyzskom a Úniou na vyššiu úroveň. Vtedy bolo prvé kolo rokovaní a to 19. decembra 2017 v Bruseli sa delegácia Kyrgyzska Európskej únie stretli a završili piaté kolo týchto rokovaní. Od novembra 2018 e, sa tri týmy zúčastňujú na paralelných troch tematických rokovaniach a vidno už prvé výsledky. Tieto tri tematické rokovania, politické reformy, dialog e, sa rozbehol a delegácie sa zhostili 90 textu. Zároveň vzniklo niekoľko opatrení, v ktorých majú orgány Kyrgyzska významné postavenie. Je to Medzinárodný trestný súd, Hakská konferencia o súkromnom medzinárodnom práve, e, readmisia a rozhodnutia Rady o kooperačnom výbore. Kyrgyzsko podpísalo štatút trestného súdu v decembri 2008, ale ratifikovalo záväzky vyplývajúce z tohto dokumentu. Tieto vyplývajú z rímskeho štatútu. Problémy s ratifikáciou súvisia s tým, že ide o medzinárodnú dohodu, v ktorej, e, ku ktorej sa nemôžu predkladať výhrady. To znamená, že treba striktne akceptovať všetky normy, ktoré tento štatút predpisuje. Niektoré e, ustanovenia štatútu však protirečia ústave Kyrgyzskej republiky. Potrebujeme naozaj e, dôkladnú analýzu, aby bolo možné minimalizovať e, kontradikcie. Čo sa týka Hákskej konferencie o súkromnom medzinárodnom e, legislatíve, Kyrgyzsko nie je členom tejto Hákskej konferencie a experti pracujú na finalizovaní stanoviska v tejto veci. Readmisia Ide tu o interné konzultácie, o proces eh, príslušných štátnych orgánov, ktoré sú do neho zapojení a čo sa týka troch tematických tímov, sektorová spolupráca bola o, na 90% je tento text už odsúhlasený. Jedným zo zostávajúcich kontroverzných tém je konvergencia a harmonizácia národnej legislatívy Kyrgyzskej republiky s legislatívou únie. Pre Úniu je táto vec e, veľmi dôležitá a považuje sa za jeden zo základov ďalšej spolupráce. Navyše, kapitoly o ochrane spotrebiteľa a koordinácii informácií pre spotrebiteľa aj niekoľko tém e, v regionálnom rozvoji a cezhraničnej spolupráci potrebujú ešte byť e, skompletizované. Čo sa týka druhého tematického rokovania, obchod a súvisiace okolnosti. Veľké množstvo e, záležitostí je ešte neskoordinovaných, pretože štátne orgány Kyrgyzska majú zásadný postoj k niektorým veciam. Ešte treba skoordinovať viaceré kapitoly o duševnom vlastníctve, o ochranných opatreniach, o technických prekážkach obchodovania, riešení sporov, investíciách, službách, v každej tejto oblasti a ďalších musíme ešte pracovať. Kyrgyzská republika zodpovedne plní všetky záväzky, ktoré vyplývajú pre ňu z medzinárodných dohôd. Dovolte mi vyhlásiť, že záväzky pri participácii na, v regionálnych a medzinárodných organizáciách Napríklad v hospodárskej únii si Kyrgyzsko plní, ale vzniká riziko kolízie medzi textom EÚ a záväzkami, ktoré vyplývajú pre Kyrgyzsko e, z iných uzavretých dohôd. Tieto kontradikcie sa týkajú tovarov, exportných poplatkov, geografická indikácia pôvodu a du- duševné vlastníctvo. Vážený pán predsedajúci, ctené poslankyne a poslankyne Výboru pre zahraničné veci, veľmi by sme radi pokračovali v medzivládnej a medziparlamentnej spolupráci s Úniou. Vítame spoluprácu s Európskym parlamentom, s delegáciou pre Strednú Áziu a Mongolsko ktorej predseda Iveta Griguľa. Čo sa týka medziparlamentnej spolupráci medzi Kyrgyzskom a EÚ, sú tu dobré príležitosti na rozvoj bilaterálnych vzťahov, aj na výmenu najlepších eh, praktík a skúseností eh, z Európskeho parlamentného života. Rád by som tiež povedal, že v rámci parlamentnej spolupráci ITRE s európskymi inštitúciami Kyrgyzsko venuje veľkú pozornosť Rade Európy a parlamentnému zhromaždeniu Rade Európy. Sme partneri v demokracii a už v roku 2014 sa e, odohralo závažné podujatie v Kyrgyzsku, ktoré sa týkalo parlamentnej demokracie. Veľmi e, sme oddaní veci pokračovania na tejto ceste, aby naše inštitucionálne a legislatívne záležitosti sa dostali do súladu. Čo sa týka krajín Strednej Ázie, ktoré majú parlamentný systém, úspešne sú na ceste e, k demokratickej transformácii. Dúfame, že tieto úsilia budú ocenené podporou Európskeho parlamentu aj celej únie. Oceňujeme granty a technickú pomoc únie pre Kyrgyzsko a v tomto zmysle veríme v úspešnú implementáciu multi, viacročného indikatívneho programu na obdobie 2014 až 2020 a regionálneho indikatívneho programu pre Strednú Áziu na roky 2014-2020. Rozpočtové podpory v kľúčových sektoroch, ako je právny štát, vzdelávanie, ehm, vidiecky rozvoj a úloha Kyrgyzska v regióne, najmä vo vzdelávaní, vzdelávaní a v reformách interného systému sme pokročili ďalej. Naďalej podporujeme reformy volebného systému, interného volebného systému, parlamentné voľby, aj justičný systém a jeho orgány e, sa budú reformovať. Pracujeme s Úniou na implementovaní ďalších projektov, napríklad týkajúce sa pitnej vody vo, na vidieku, Tazasum. Je to mimoriadne závažné v súvislosti s oznámením prezidenta Kyrgyzska, pána Dekafa v roku 2018. Je to rok regionálneho rozvoja Kyrgyzska. Čo sa týka e, skompletizovania e, viacročného indikatívneho programu až do roku 2020, pozorujeme rozvoj nového prehlbeného partnerstva a spolupráce s EÚ. Mienime e, sa vyvíjať bok po boku z EÚ v rámci tohto indikatívneho programu aj v rokoch 2021 a 2027. Budúci rok sa začne plánovať. Priority boli identifikované, berieme do úvahy implementáciu predchádzajúcich e, noriem a dohôd, ktoré fungovali od roku 2014 do roku 2018. Koordinačná rada Kyrgyzskej republiky pre spoluprácu s EÚ e, si plní svoju prácu, ja jej predsedám a plníme programy Únie pre Kyrgyzstan. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci Výboru pre zahraničné veci Kyrgyzsko podporuje Európsku stratégiu pre Strednú Áziu. Tá sa má e, prijať budúci rok, v roku 2019. Radi sme sa e, oboznámili s faktom, že existoval e, stály a konštruktívny dialog s krajinami nášho regiónu a EÚ v kľúčových oblastiach strategickej dôležitosti, ako je bezpečnosť, právny štát, vzdelávanie, životné prostredie a spolupráca pri vodných zdrojoch. Kyrgyzsko podporuje regionálnu e, kooperačnú platformu pre Strednú Áziu Európskej únie v novembri 2023 bude ministerské stretnutie Únie pre Strednú Áziu, bude ho viesť pani Mogherini. Kyrgyzsko je veľmi aktívne na politickom a bezpečnostnom dialogu na najvyššej úrovni e, v súvislosti s Afganistanom. Takýto posledný dialog bol v júli, 9. E, júla 2018 v Ašchabade. Využijúc túto príležitosť, rád by som poďakoval a prejavil svoju vďaku Únii za podporu a riešenie problémov v Strednej Ázii. Konalo sa tu špeciálne podujatie o ťažení uránu. 27. septembra 2018 v New Yorku e, pod e, zaštitou OSN a s podporou EÚ sme sa venovali tejto veci. 8. novembra tohto roka Medzinárodná konferencia donorov k tejto téme bola zorganizovaná e, úniou a ďalšou organizáciou v Londýne. Eh, z EBRD tak sme získali ďalšie finančné zdroje pre environmentálne, eh, v podstate nápravu životného prostredia v Strednej Ázii. Tento systém vytvorila EBRD, aby sme vyriešili problémy životného prostredia v súvislosti s ťažbou a v Strednej Ázii. Kyrgyzstan eh, chce prijať nové uznesenie OSN valného zhromaždenia úlohe medzinárodného spoločenstva v eh, prevencii eh, eh, hrozby v Strednej Ázie ako vedľajšieho dôsledku spracovania uránu v Strednej Ázii. Vážený pán Eduard Kukan, poslanci výboru pre zahraničné záležitosti, vážený pán Preda. Chcel by som sa vám ešte raz poďakovať za príležitosť vystúpiť v Európskom parlamente a povedať, že úloha teda otázka úspešného dokončenia rokovacieho procesu z EÚ je jednou z kľúčových priorít zahraničnej politiky Kyrgyzskej republiky. Dúfame, že budeme mať podporu Európskeho parlamentu a poslancov a dúfame, že bude ďalšia spolupráca medzi Kyrgyzskou republikou a Európskou úniou. Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem veľmi pekne za naozaj veľmi úplnú komplexnú správu, v ktorej ste hovorili vlastne o všetkých relevantných témach, ktoré sa týkali situácie u vás a mm, o vzťahoch a úspešnej spolupráci s Európskou úniou. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A teraz dám slovo stálemu, stálemu spravodajcovi Európskeho E, parlamentu pre Kyrgyzstan, pán Kristián Van Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, e, máte sluchátka, máte tlmočenie? Je to v poriadku? Áno? Rozumieme si? Dobre, môžem, funguje? Je to v poriadku, OK, dobre. Takže, Vážený pán minister, pre všetkým by som e, vás chcel privítať. E, chcel by som privítať vašu iniciatívu prísť dnes do parlamentu a do výboru pre zahraničné záležitosti, e, zúčastniť sa tejto výmeny názorov. Je to dôležitý okamih, pretože hneď po v tomto rozhovore budeme hovoriť o návrhu správy alebo odporúčaní parlament debatu v e, ktorej pôjde Rade Vysokej predstaviteľky o globálnej dohode medzi Európskou úniou a Kyrgyzskou republikou. E, je to správa, ktorej som spravodajcom, keďže predsedám e, tomuto výboru. Pán pred, minister, ako, ste, ako to viete, vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ázie sú E, momentálne nabierajú novú silu, by som tak povedala, povedala alebo nový vietor. A chcem pripomenúť, že v decembri 2015 e, sa podpísala dohoda novej generácie medzi Európskou úniou a Kazachstanom. Potom v júni 2018 tento rok rada prijala e, usmernenia o rokovaní vysokej predstaviteľky tak aby mohla vyrokovať dohodu o partnerstve a spolupráce s Uzbekistanom a potom e, prebiehajú rokovania o uzavretí dohodu o partnerstve a spolupráce s Turkmenskom. Všetko toto v podstate svedčí o veľkom záujme Európskej únie obnoviť vzťahy s krajinami v tomto regióne, zohľadňujúc novú geopolitickú realitu a vývoj vašich potrieb a vašich kapacít. A e, práve cieľom vypracovania novej stratégie pre e, Strednú Áziu do konca roku 2018. Čiže nie je pochyb o tom, že dnes je zo strany Európskej únie veľký záujem posunúť partnerstva a spoluprácu vpred s krajinami v regióne. A chcel by som zdôrazniť, že Kyrgyzská republika je jedným z našich prioritných partnerov v regióne Strednej Ázie. Chcel by som teraz eh, povedať niečo viac o dohode, o ktorej sa momentálne rokuje. Som ako spravodajca. Chcel by som od začiatku eh, zdôrazniť to, že bolo dôležité mať ambicioznú dohodu. Našim cieľom je mať takú dohodu, ktorá prispeje k rozvoju trhového hospodárstva, eh, aby to malo sociálne, ekonomické e, prínosy pre občanov matateľné prínosy. Takisto chce, by som chcel dohodu, aby, takú, aby zabezpečila právnu predvídateľnosť a korektnú hospodárskú súťaž, konkrétne cez zabezpečenie transparentných inštitúcií. Takisto by som chcel dohodu, ktorá bude presadzovať multilateralizmus a medzinárodnú spoluprácu v takých otázkach, ako sú klimatické zmeny, migrácia, organizovaná trestná činnosť či terorizmus. A Predovšetkým by som chcela, aby táto dohoda bola taká, v ktorej sa budeme silne angažovať za demokratické princípy, ktoré budú obhajovať práva e, ľudu, Kyrgyzstan je jeden z vzácných nových demokracií, ktoré sa, prejav, ktoré sa rozvíjajú v Strednej Ázii. Ale musíme si uvedomiť, že nie všetko je dokonalé. Musíme spraviť všetko preto, aby sme podporili vašu krajinu politicky, diplomaticky, finančne. Uh, aj odborne technicky. A k tomu budeme potrebovať z vašej strany jasný záväzok. E, angažovanosť vo všetkých aspektoch a všetkých oblastiach vrátane rešpektovania demokracie, právneho štátu a základných ľudských práv. A som spokojný a rád, e, keď som si vypočul to, čo ste povedali, berem to ako skutočnú angažovanosť. My trváme na tom, že je dôležité, dôležité v, počas rokovaní riešiť otázky, ktoré súvisia aj so spravodlivosťou, s autonómnosťou súdnictva, e, skutočnou transparentnosťou súdnych procesov, otázku slobody e, prejavu. To je všetko pre nás veľmi, veľmi dôležité. Ešte skôr, ako uzavriem, chcel by som povedať, že je potrebné posilniť regionálnu spoluprácu. Takisto aj vo svojej správe k tomu vyzývam. Som presvedčený o tom, že je zásadné, aby sa prijali všetky opatrenia preto, aby sa zmiernili hospodárske a diplomatické napäté vzťahy e, medzi Kyrgyzstanom a susednými krajinami. A aby sa to premietlo do regionálnej spolupráce. Vzhľadom na aktuálne výzvy, ktoré majú spoločné obchodovanie s drogami, e, voda, bezpečnosť, pre všetky tieto dôvody regionálna spolupráca môže byť len výhodná a to významným spôsobom. Ďakujem za pozornosť a e, požiadam vás, aby ste povedali niečo viac, ako vyzerá aktuálny vývoj e, situácie v oblasti regionálnej spolupráce. Tá je pre mňa veľmi dôležitá. Ako vidíte, podľa vás, ako sa veci vyvíjajú teraz, ako sa vyvíjajú v blízkej budúcnosti, e, aj zohľadňujúc e, v podstate aktuálny vývoj, predovšetkým aktuálny vývoj e, v Uzbekistane. Vopred ďakujem. Ďakujem pekne, pán Preda. A slovo dostáva pán Radoš. Ďakujem pekne, pán predseda. v mene skupiny ALDE môžem len podporiť túto dohodu, pretože je to dohoda, ktorá je v súlade so stratégiou EÚ pre Strednú Áziu. Všeobecne môžem povedať, že prítomnosť Európskej únie v tejto oblasti by mala byť silnejšia. Táto dohoda e, GSP Plus by mala byť rozšírená aj na ďalšie krajiny v Strednej Ázie. Ja dúfam, že táto dohoda mm, zvýši efektívnosť už existujúcich orgánov v rámci dohode o partnerstve a spolupráci a že sa posilní dialog ohľadom ľudských práv a parlamentná spolupráca. Chcel by som zdôrazniť, že je potrebná regionálna spolupráca a v tejto veci po zmenách v Uzbekistane, o ktorých hovoril pán Preda, máme teraz väčšiu šancu na posilnenie tejto spolupráce. Chcel by som zdôrazniť aj, že je potrebné chrániť práva menšín v Kyrgyzstane, pretože vo väčšine týchto krajín existujú minority zo susedných krajín, ktoré sú dôležitou súčasťou regionálnej spolupráce a rozvoja. Prítomnosť EÚ v tejto oblasti je logická, pretože je to geostrategicky dôležité územie medzi Ruskom a Čínou a e, dochádza tu k zásadným zmenám. Samozrejme, tieto dve krajiny e, si uplatňujú svoje záujmy a e, my chceme, aby sa presadzovali tie hodnoty, ktoré presadzuje Európska únia. Preto je dôležité, aby únia bola pritomná v celom regióne Strednej Ázie, e, vrátanie Kyrgyzskej republiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, Radoš. Už nevidím žiadnu prihlášku do diskusie. Pán minister, chceli by ste kratučko zareagovať na otázku, otázky pána Predu? Vážený pán predseda, vážení europoslanci, ja by som pre všetkým sa chcel poďakovať pánovi Predovi za neustalú pozornosť, ktorú venuje našim procesom príprave novej dohody. A chcel by som zdôrazniť, že venujeme naozaj veľkú pozornosť e, tomuto rozvoju vzájomných, vzájomne výhodných úzkých vzťahov e, s Európskou úniou, inštitúciami a táto nová dohoda, ktorú sa snažíme uzavrieť, nám umožní, umožní obom stranám významnou mierou posilniť naše vzájomné vzťahy. Otázky, ktoré sú ešte otvorené v rámci prípravy tejto dohody. Tým venujeme miliardu pozornosť. Sme pripravení na dialog, konštruktívne sme pripravení eh, prediskutovať všetky otázky, ktoré vzniknú na strane Európskej únie v súvislosti s touto dohodou. A sme pripravení k tomu, aby cez konštruktívne diskusie by sme našli vhodné riešenia pre všetky otvorené otázky novej dohody. Ešte raz by som sa chcel poďakovať pánovi e, Predovi za e, jeho účasť, za záujem e, Európskej únie a za konštruktívny prístup k týmto otázkam. Čo sa týka konkrétnych prípadov, pripomienok chorvátskeho poslanca, chcel by som povedať, že Kyrgyzská republika je hrdá na to, že sme, medzi, že sme multikultúrni, mnohonárodnostní a sme krajina, kde je množstvo náboženstiev, množstvo národností, množstvo kultúr a e, záujmy všetkých občanov Kyrskej republiky sú chránené. E, máme e, niekoľko sto národností, ktoré žije na území Kyrgyzskej republiky a záujmy každej etnickej skupiny sú chránené Kyrgyzskou ústavou. Čo sa týka Funguje to, čo sa týka možnosti vyjadrovať sa v národných jazykoch, sú školy, v ktorých sa ľudí, deti učia v rodných jazykoch, tak aby to zodpovedalo etnickým skupinám. E, podľa ústavy Kyrgyzskej republiky máme dva oficiálne jazyky. Úradným jazykom je kyrgyzština, oficiálnym jazykom e, medzinárodných vzťahov je ruský jazyk. Ďakujem ešte raz pekne za vaše pripomienky a za vaše pozitívne vyjadrenia a želania. Vážený pán minister, ďakujeme vám za to, že ste nám dali príležitosť stretnúť sa s vami a vypočuť si vašu správu, e, ktorá popísala všetko. Ja dúfam, že budúce vzťahy medzi Kyrgyzskou republikou a Európskou úniou budú vzájomne výhodné, e, prinesú veľa dobra pre vás aj pre všetkých v Európskej únii. Ďakujem pekne a e, želám vám veľa dobrého. Ďakujem. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, ako ste si všimli, e, ďalšie dva body programu sme náležite ošetrili počas diskusí predchádzajúceho bodu. Takže môžem teraz povedať len toľko, že najbližší keď budeme na túto tému hovoriť, to bude 6. decembra, keď budeme hlasovať v AFETE a na plenárke v januári schválime uznesenie. Ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť na ďalšiu činnosť. E, ďalší bod, to je verejné vypočutie EU-Rusko politické vzťahy. Napriek výzvám, ktoré máme s Ruskom, podľa mňa E, si uvedomíme, že je dôležité viesť dialog s Ruskom a zároveň musíme tvrdo obhajovať naše princípy. Toto vypočutie je zamerané na to, aby správa AFETu e, EU-ruské vzťahy e, mala vstupná informácia. Dúfam, že tu prídu určité návrhy a odporúčania pre naše vzťahy. Now I would like to welcome Vítam tu dnes e, dvoch odborníkov na Rusko a postsovietskú politiku. Mari Mendras, ktorá je profesorkou, a pán Bart Ševčík, ktorý je odborníkom na európsku politickú stratégiu v centre e, Maršalovho fondu. Vítam vaše odporúčania, aká by mala byť budúca spolupráca v Rus- s Ruskom z našej strany. Predovšetkým by som poprosil pani Mendras, máte slovo a po jej prejave bude možnosť položiť otázky, vyjadriť sa a potom bude hovoriť ďalší odborník. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že tu môžem opäť vo vašom výbore byť, vo výbore pre zahraničné záležitosti Európskeho parlamentu. Vaša práca je veľmi blízka môjmu srdcu, pretože vy ste európskou inštitúciou, ktorá vždy pracovala konzistentne a konzistentne chápala e, Rusko a taktiež ste boli konzistentní, čo sa týka návrhov politiky voči Rusku a Rusko je našim spoločným susedom. Oni sú... Potom sú tam ešte ďalšie krajiny, ktoré s nami susedia. A máme e, Ukrajinu. A je jasné, že nemôžeme diskutovať o európskych politikách a robiť odporúčania voči Ukrajine, bez toho, že by sme zobrali do úvahy aj našu politiku a naše kroky v Arménsku, v Gruzínsku, v Moldavsku a ďalších krajinách východného partnerstva. Mňa požiadali, aby som začala piatimi princípami z roku 2016 na ktorých sa zhodlo 28 ministrov zahraničných vecí a taktiež ESVČ. A aby sme sa pozreli na to, čo budeme robiť ďalej v roku 2019-2021, budem sa, pokúsim sa byť taká stručná, ako to ide. A Dokument bol rozšírený, ktorý som spísala a som si istá, že bude rozoslaný aj vám všetkým. Hlavný argument, ktorý by som tu chcela predniesť, je ten, že skutočne tam máme veľké výzvy, ale pre ruskú spoločnosť, ukrajinskú spoločnosť sú tie výzvy ešte veľa väčšie. A ten argument, ktorý sa viaže k tomu prvému, je ten, že my, Európska únia, sme oveľa lepšie vybavení týmto výzvam čeliť a hľadať riešenia, než ruské úrady. A toto sa musíme pokúsiť verejnosti a našim vládam vysvetliť, že my máme ako čeliť týmto výzvam. Takže začnem tými piatimi princípami. z roku 2016. Prvé tri princípy, ktoré sa týkajú konfrontácie s Ruskom. Tam sme navrhli plnú implementáciu Minského dohovoru, udržanie sankcií v platnosti, než sa aj v tomto zmysle niečo zmení. Po druhé, bližšie E, vzťahy s bývalými sovietskými republikami, po tretie byť odolnejší voči ruským hrozbám, čo týka energetických aspektov, kybernetických útokov, informácií. Myslím si, že tam to zatiaľ ide dobre, v tom zmysle všetky 28 členských štátov napriek existencii určitých e, iliberálnych e, vlád, tzv. liberálnych v niektorých členských štátoch, nikto nespochybnil tieto tri hlavné princípy. Problém je ten, že tieto princípy ešte netvoria politiku. Nie je to nejaký e, plán, ako postupovať. A to je problém, lebo keď vám poviem tie ďalšie dva princípy, tak sa asi usmejete. Napriek napätiu spolupracovať s Ruskom na v strednom východe v boji proti environmentálnym zmenám, klimatickým zmenám a terorizmu. A piatý princíp, podporujte viac občianskú spoločnosť. Ale toto už od 80. rokov minulého storočia robíme neupretržite a nefunguje to. Myslím si, že tie princípy sú dobré, aj je tam politická ochota. A do určitej miery hospodársky podporujeme napríklad Ukrajinu, ale nemáme dlhodobú stratégiu, ktorá by brala do úvahy krátkodobé a strednodobé záväzky a urgentné záležitosti, ktoré treba riešiť a ja veľmi dúfam, že všetci budeme môcť spolupracovať a že záverečná verzia správy o vzťahu medzi EÚ a Ruskom bude obsahovať viac návrhov, konkrétne návrhov a nielen kritiku toho, čo sa neurobilo alebo mohlo robiť lepšie. Musíme prepracovať a vylepšiť naše nástroje, aj politiky, ale ako to môžeme urobiť? Tu by som vám predovšetkým chcela pripomenúť niečo, čo vidím ako jednu z hlavných zmien v tomto kontexte od tej doby, čo bolo vydaných týchto 5 spomenených princípov, teda za posledné 2-3 roky. A potom ešte prednes aj niekoľko návrhov zmeny. Od roku 2016 situácia na Kríme sa zhoršuje, na Dombase tam nepochybujete, že sa bude len zhoršovať. To je skutočne hrozné miesto. Ľudia tam prichádzajú eh, každý mesiac o život. Sú tam e, nelegálni, nelegálne e, zvolení lídry, e, nelegálne voľby a bohužiaľ len veľmi málo zastupcov našich krajín sa pozrel napríklad do Donecku, aby tam boli pozorovateľmi pri nezákonných voľbách. Myslím si, že potom, čo sa to stalo, tak sme mali skriknúť A čo sa týka Kieva, tak tam sú veľké problémy a občania sú v podstate rukojemníkami ehm, štátnej politiky v niektorých regiónoch. No a pre tých, čo ohovarajú Minsk, je ľahkého, sa, Minský dohovor, tak je ľahké všade sa prechádzať a hovorí, toto nefunguje, tamto nefunguje. Ja som bola na Ukrajine, niektorí z vás, ako pani poslankyňa Harms, ste nedávne, nedávno taktiež navštívili Ukrajinu. Musíme navrhnúť nové politiky, tak aby Kiev bol v kontakte s svojimi občanmi, ktorí žijú na okupovaných územiach. Druhá zmena, podľa nás, to je sírska vojna. V roku 2016 naďalej bolo pár vlád, pár expertov, ktorí si mysleli, že možno by Rusko mohlo hrať pozitívnu úlohu. Nie tak, že by tam viedlo vojnu, ale skôr, že by pomohlo ju vyriešiť. Ale problém je ten, že ruská armáda najprv išla do tej vojny bojovať na strane Bašára a Teraz je to tam zablokované a otázka je, čo budeme robiť. Chceme sa spoliehať na takú veľmoc ako Rusko, to ale nef- nefungovalo. Vyzerá to tak, že toto nie je riešenie. Takže čo teraz? EÚ zavrie oči pred tým, čo sa tam deje a bude pomáhať rekonštruovať Sýriu bez toho, že by znali predstavu, ako tam bude e, vyzerať ďalšia vláda, ako to dopadne s utečencami. Tretia veľká zmena, imigrácia, imigračné toky, utečenci. V roku 2016 to bolo veľa väčší problém, aj v roku 2017. V tomto zmysle vieme, že Rusko nám nepomáha, pretože Rusko vedie ohováracie kampane, kybernetické útoky, šíri dezinformácie a určite hrá úlohu v zhoršovaní toho, čomu hovoríme populistické a xenofóbne nálady. Štvrtá veľká zmena. Ruskí lídry a vládnúce elity sa stále viac chovajú ako opevnená bašta, nepočúvajú svojich vlastných ľudí, hospodárstvo naďalej spomaluje, to je fakt. A naďalej sú tam veľké represálie, ale taktiež sa zvyšuje počet tých, ktorí protestujú. A to znamená, že v rámci naše tradičné politiky podpory občanskej spoločnosti si musíme skutočne zrevidovať to, čo robíme. Musíme sa na Rusko dívať ako na, spol- na krajinu, ktorá má spoločnosť, nielen občanskú spoločnosť, aktivitou, aktivistov ľudí vo veľkých krajinách, vo veľkých mestách, ktorí hovoria po anglicky a chodia sem do Európskeho parlamentu rozprávať. Nie. Predstavme si Rusko ako spoločnosť, obyčajnú spoločnosť, ako sme aj všetci my a pretože takto sa teraz dívame na Ukrajinu ako na skutočnú spoločnosť, lebo Ukrajina robí pokrok, čo sa týka právneho štátu, ľudských práv. A prvorada otázka, keď chcete zaviesť demokraciu a právny štát, to je zodpovednosť a to že vždy musia byť v dispozícii alternatívy. Takže pozrime sa zblízka na to, čo sa deje v Rusku, nie len vo veľkých mestách a v Moskve. Máme tam mnohých dobrých expertov, akademikov, novinárov, Rusov, Ukrajincov, Európanov. Tieto všetci robia dobrú prácu, takže vypočujme si ich a oni nám poskytnú inšpiráciu, odporúčania. Ďalšia veľká zmena. Zmeny v Arménsku. Odpor Ukrajincov. Tam sa to naďalej zlepšuje. Taktiež záblez nádeje v Gruzínsku. Všetky tieto nedávne trendy v regióne východného partnerstva poukazujú na to, že pomaly tam mizne vplyv Moskvy. Moskva tam má stále menší vplyv a nie je atraktívna pre nové vlády v našom východnom partnerstve. Taktiež už v tejto fáze ako keby som počula skeptikov, ktorí povedia, ale áno, dobre, ale pokiaľ vás budeme počúvať a pokiaľ budeme pokračovať, postupovať, tak ako to vy hovoríte, tak naštveme Moskvu. A my ich nesmieme naštvať. Moskva je dôležitá, je dôležitým partnerom. A dobre, ja to berem vážne. V pondelok idem do Moskvy a tam budem so všetkými hovoriť so všetkými tými, ktorí budú ochotní sa so mnou rozprávať. To ľudia, ktorí sú blízki aj ruským úradom a ja im poviem toto. Poprvé, od roku 2014 Putinová vláda nám vysiela veľmi jasný odkaz, že s nami nechce diskutovať o otázke bezpečnosti, a netýka sa to len vojenskej, ale ľudskej bezpečnosti, bezpečnosti obyvateľstva. Oni s nami nechceli o tom hovoriť. Jediná vec, čo sa stala, bolo, že Putin vôbec prišiel do Minsku. Druhá vec, bohužiaľ, moje skúsenosti s režimom v Rusku mi hovoria, že pokiaľ pri tom, čo budeme robiť, pokiaľ tam nepridáme aspoň umelé sladidlo, tak ich naštveme. Pretože problém nie je v nás, ale v nich, v ruských elitách, ktoré sú stále viac znepokojené, cítia sa stále viacej ohrozené a obklúčené. Takže ja by som chcela na záver povedať, že by sme mali byť trochu sebekritickí, čo sa týka našich predchádzajúcich krokov, ale niekedy by sme si mali pogratulovať, to nás určite povzbudí, ale chcela by som vyzvať k vytvoreniu viacerých diskusných skupín, robiť to, čo už robíme, ale aj na výkonnej úrovni v EÚ, a na úrovni vlád. Neviem, ako presne to urobiť, ale som si istá, že prídu nové nápady, nové spôsoby, nové prístupy a že to môže fungovať. Napríklad kľúčová inštitúcia v Európe, Európsky e, súd pre ľudské práva. Toto je skutočne dôležitá referencia pre všetkých v Rusku. Všetci poznajú v Rusku rozhodnutie v prípade Alexej Navalny, ktoré padlo minulý týždeň, takže len to, že je tam nezávislé súdnictvo, ktoré nie je národné, ale je kolektívne, toto rozhodne je niečo, na čo sa odvolávajú mnohí v Rusku, o čo by sa chceli snažiť, chceli by zostať v Rusku a pracovať tam a snažiť sa tú krajinu zlepšovať bez toho, že by im hrozilo väzenie alebo že by museli utiecť na západ. Takže ja som si istá, že po našej diskusii, do ktorej sa pripojí aj môj priateľ Bart s viacerými ďalšími návrhy, že príde všeobecná diskusia. Ja sa ospravedlňujem, ale po otázka a odpovediach budem musieť rýchlo naspäť na južnú stanicu, pretože mám, musím ísť na konferenciu, na prednášku. Ďakujem pani profesorka. Toto je verejné vypočutie a prvý, kto požiadal o slovo, bol Petros Austrevičius. Prosím. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto príležitosť. Súhlasím s tým, že zásady, ktoré sme vypracovali po ruských eh, krokoch na Ukrajine, eh, neboli dostatočné. Ja by som to nazval očkovaním západu proti ruskej infekcii. No, vplyvu, povedzme. Mali by sme sa pridržať týchto princípov, ale nesúhlasím s vyjadrením, že na západnej strane nie je nikto, ktorý by spochybňoval tieto veci. Pán Salvini je bohužiaľ veľmi aktívny človek, ktorý je pri moci. Je to veľký európsky štát, ktorý je v rukách pána Salviniho. Takže nebuďme až takí optimistickí. Sú pokusy spochybňovať a revidovať e, náš kurz. To, čo ste povedali ako argument, že sa vplyv Ruska na susediace štáty znižuje, to by som tiež spochybnil. Možno na to úplne najbližšie okolie Rusko nemá čo ponúknuť e, susedom, ale priamy tlak alebo intervencionistické opatrenia nezatvárajme oči pred tým, že sa o to pokúšajú. Ruš, Rusko sa snaží aj vo západnej Európe, nielen vo svojom najbližšom susedstve. A dá sa, darí sa im to, sledujú zásadu rozdeľ a panuj, tak ako predtým. Rusko nepotrebuje zjednotenú Európu. Oni nehovoria o európskom projekte ako o projekte mieru, bezpečnosti, hospodárskeho rozvoja. Jednoducho sa nás snažia rozdeliť a chodia za každým národným štátom, pristupujú takto individuálne. Spomeňme si na neslávne známy projekt eh, Nord Stream 2. Ja by som povedal, že to je porušenie princípu jednotnej Európy a zafungovalo im to. Rozhodujúci fakt, ktorý, na ktorom funguje Rusko, je cena ropy a zemného plynu. E, to má priamu koreláciu s ruskými vojenskými výdavkami, rozpočtom Ruskej federácie a je veľmi dôležité, že Takúto líniu by sme mali sledovať aj pri klimatických zmenách a obnoviteľných zdrojoch energie. Jednoducho znížiť našu závislosť od ruských dodávok. Moja otázka sa pravdepodobne bude týkať eh, niečoho, čo Rusko hmatateľne rozvíjalo medzi rokmi 2014 a 2018 a to je dezinforma- dezinformačná kampaň a vplyv, snaha o vplyv. Čo sa môže urobiť v tejto veci? Keď budete v Moskve, nedostanete otázku, že či sa Rusko zapája do takýchto vecí alebo nie. Úplne vám to poprú, keď sa um, niekto spýta, či uh, majú dezinformácie ruský pôvod a či sa takto šíria v Európe. Rusko to kompletne poprie pán Sorkov a ďalší jednoducho odstúpia z tohto dialógu, ako keby to bol iba dialog uh, medzi nami, ale to nie je len dialog medzi uh, nami na západe. Takže tieto dezinformácie, túto kampaň sfalšovaných e, správ, aká má byť reakcia Európy? Čo by efektívne fungovalo a čo efektívne nefunguje? Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Pozerám sa smerom k spravodajkyni pani Sandry Kalniete. Nech sa páči, máte slovo. Som pripravená Myslela som si, že ma vyzvete až na konci, ale môžem povedať už teraz, že podobne ako mnohí moji kolegovia, ktorí naozaj sa dobre orientujú v téme a sú dobrí odborníci, niektorí z nich sú v Rusku personami non grata, nežiaducimi, a ja tu naozaj pozorne počúvam vaši, vám, vás, Mary, pani Mendras, a každého, kto tu hovorí. A ja si na konci urobím záver aj sa vyjadrím verejne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť po polsky. Takže poprosím, dajte si sluchadla. Merci beaucoup. Uh...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 snažia sa neutralizovať aspoň celú túto oblasť. Je to veľmi vážny problém a je to niečo, či sa zaberáme len na povrchnej úrovni. Napríklad, keď tu máme gruzinských hostí, tak hovoríme o okupovanom území Gruzinska. Keď tu nie sú, tak o tom nehovoríme. Protestujeme proti pripojeniu Krymu, ale najúčinnejším protestom by bolo, znovu tam nastoliť strategickú rovnováhu a akékoľvek zhoršenie situácie na západe, akákoľvek mm, útoky by mali mm, zhoršiť bezpečnosť. My proti tomuto nič nerobíme. Ukrajina a Gruzinsko nie sú bližšie k Európe, než boli pred pár rokmi. ako podľa profesorka. Napriek Minskému dohovoru situácia na Kryme a na Ukrajine sa len zhoršuje. A namiesto toho, aby v Európe sme sa zmobilizovali, tak hľadáme nepotrebné konflikty, kritizujeme Rusko, že bojuje po Asadovej následovej strane v Sýrii, ale kto je to druhá strana? Al-Nusra alebo nejaké iné fundamentalistické organizácie? podstate sú to len kamaráti s islamským štátom, takže pokiaľ Rusko by do tej vojny nešlo, pokiaľ by sa tá vojna zbytočne nepredlžovala. Celá tá sírska tragédia, ktorá už e, trvá dlhé roky. A čo ešte horšie, je, že keď sa pozrieme na e, ruské vmiešavanie do vnútorných konfliktov, keď hovoríme o posilňovaní populistických a nacionalistických prúdov, tak ja mám aj ten návrh. Pokiaľ neprestaneme vylúčovať milióny Európanov z politiky, tak nebudeme môcť e, schopní čeliť ruskému vplyvu v Európe. Takže predovšetkým by sme mali žiadať skutočnú bezpečnosť, nemali by sme bojovať prostredstvom vyhlásení ale mali by sme posilniť pobaltské štáty, mali by sme zaujímať o to, čo sa deje na Ukrajine, čo týka gruzinskej situácie, tej by sme sa mali postaviť zodpovedne, vážne, pretože často hovoríme o hroznom autoritárskom režime, ale potom vidíme, ako belgický premiér hovorí, že je to dôležitý partner a že by sme mali sa zachovať ako Machiavelli a prostredníctvom obchodu budovať mier, tak ako povedal pri na Moskovskej obchodnej škole. Takže nemali by sme si hľadať nepriateľov medzi nami samými, mali by sme sa oslobodiť od ruského vplyvu a mali by sme sa navzájom rešpektovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, mám ešte dvoch rečníkov. Chcem pripomenúť, že pani profesorka e, nemá čas, pretože musí čoskoro odísť do Paríža, tam prednáša, musí sa stretnúť so študentami, takže ak máte otázky, poprosím, aby ste sa obmedzili, aby ste nemali nejaké dlhé vystúpenia, aby mala dosť času na to, aby mohla zareagovať na ústne otázky a potom bude musieť odísť. A pán Ševčík s nami ostane a využijeme jeho prítomnosť na ďalšie diskusie. Pán Hadži Gorgiu, nech sa páči. Pre všetkým príjemný dobrý deň. Dobré ráno všetkým prajem. Ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám dali. Mám otázku. V, na prvý pohľad môže vyzerať náboženský, ale je to hlboko politická otázka. Ide o spor medzi patriarchom istambulským a patriarchom e, ruským v pohľade na Ukrajinu. Iste chápete hĺbku tohto problému. Ako vieme, Rusko sa pokúša prepojiť sa s niektorými cirkvami v Sýrii aj v Gruzinsku. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Andrej Kovačev. Ďakujem, Eduard. Veľmi kratučko a k veci. V roku 2016 sme prijali uznesenie o strategickej komunikácii EÚ s tretimi krajinami, najmä Rusku. Včera sme v tomto výbore hovorili e, o tom, ako dva roky po uznesení sa vyvíja situácia. Ja by som chcel vidieť, že viac politických strán podporí takúto komunikáciu, pretože ide o ohrozenie Európskej únie, ako to už veľ, veľmi jasne povedal Austre, pán Austrevičius. Už sa pýtal tento predrečník, čo by sme mohli viac urobiť, aby sme sa postavili tejto propagande. A moja druhá otázka, ako by sme mohli podporiť občianskú spoločnosť v Rusku najefektívnejším spôsobom. Mnohí z nás ktorí bojujeme proti ruskej propagande, dostali nálepku rusofóby. Ja by som chcel povedať, že rusofóbii e, nie sme. Máme radi Čajkovského, Dostojevského, Rostropoviča, veľkú ruskú kultúru. Ale to nemá nič dočinenia so súčasnou politickou elitou, ktorá je v Rusku. Súčasná politická elita v Rusku a hospodárska elita v Rusku je očarená západným spôsobom života. Často ich rodiny žijú na západe, ale čo sa týka tejto propagandy, tam podporujú národné nacionalistické propag- eh, populistické hnutia v západnej Európe. Ako teda podporiť demokraciu a občianskú spoločnosť v Rusku, ktorú milujeme? Ďakujem. Ďakujem, Andrej. A naozaj posledná rečnička pani Jakonsári, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem naposledy a kratučko. Pani Mendras, spomenuli ste, že my v Európskej únii by sme mali byť trošku kritickejší do vlastných radov. Aké sme urobili chyby v komunikácii medzi Úniou a Ruskom? Vieme, že je to situácia, v ktorej obidve strany strácajú. V súčasnosti to tak vyzerá. Mohli by ste nám povedať viac, prosím, aké sú hlavné dôvody a akú seba kritiku by sme mohli do vlastných radov povedať? Ďakujem. Nech sa páči, pani profesorka. Ako dlho chcete, nech sa páči. Ale ja sa pokúsim odpovedať krátko. Viem, že ešte tu máme ďalšieho rečníka a dúfam, že mi pomôžete zodpovedať na niekoľko z týchto otázok, ktoré tu boli vznesené. Myslím si, že prvý rečník, pán Austrevičius. Skutočne vám chcem poďakovať, lebo e, druhá časť mojej prezentácie, na ktorú som nemala žiaľ čas, musela som ju poskracovať, sa týkala tejto veci. Všetko, čo ste povedali, je pravda. Tam, kde trošku s vami nesúhlasím, je tá korelácia, korelácie, ktoré ste spomenuli. Áno, fakty sú, symptómy sú reálne, tak ako ste ich opísali. Problémom zostáva, ako ich interpretovať, ako ich rozanalizovať. Korelácie medzi podporou únie voči Ukrajine a pán Salvini, ktorý vládne v Taliansku, alebo rozpor medzi pristahovalectvom a informáciami o pristahovaleckých prúdoch a výťazom Salviniho a hnutia Cinque Stelle, hnutia piatich hviezd v Taliansku. Zároveň máme úplne iný typ vlády v Španielsku. Takže toto podľa mňa pre vás, poslancov Európskeho parlamentu, by mali byť kľúčové, najzásadnejšie veci. Ako sa to kombinuje. Na jednej strane ambiciozne politiky únie, na druhej strane rozumné, konzistentné politiky vnútro únine. Voľby treba povyhrávať, tie, tie dôležité, a veľká väčšina proeurópskych strán by ich mala povyhrávať tie hlavné voľby. Takto to vidím ja. Musíme zlepšiť eh, PR, komunikáciu, osvetu, informovanosť v EÚ a pokúšať sa neustále vysvetľovať, že svet nie je nakazený novou infekčnou chorobou, ktorá sa šíri všade. Je to nový mor, trump, trumpizmus, salvinizmus. Je mi ľúto, moji polskí priatelia, ale aj vláda v Poľsku tam spadá, alebo v Maďarsku. Ja si nemyslím, že to je dobrý nápad pozerať sa na to ako na takéto infekcie. Aj my máme v našich krajinách podobné symptómy, ktoré súvisia s problémami vnútroštátnymi, s hospodárskymi problémami Grécka, Polska a tak ďalej. A asi by sme sa zhodli s tým, čo ste medzi riadkami naznačili, že Rusko, ruská vláda, ruská armáda sú silné a vždy budú silné a chcú dobíjať. Ale ja som si nevšimla jediný fakt, ktorý by toto podporil. Nie, v Dombase nie sú dobyvateľia. Nie, už uh, tam to skončilo. V Sýrii nepokračujú, už nedobývajú, už to skončilo. Ja si myslím, že tu treba si to premyslieť uh, e, lepšie. A ja nejdem do Moskvy, aby som tam hľadala fakty, tam sa fakty nájsť nedajú. Ja tam idem pre informácie. Pre informácie od e, mojich múdrych kolegov a priateľov. Za nimi idem a idem tam a budem sa rozprávať o Európe, o európskych politikách, pretože oni mi hovoria, že my, intelektuáli v Rusku, ktorí počúvame anglické médiá, my asi podceňujeme Európu, lebo sa nám zdá, že ste slabí. Každý deň nám to hovoria z našich médií, to každý deň znie a dokonca aj z vašich médií v Európe, že ste slabí. Takže nemáte budúcnosť, ak ste slabí. Takže sa musíme zamerať na to, ako zlepšiť informovanosť, aby sme takto bojovali proti dezinformáciám a sfalšovaným správam. Ale deje sa to, v Európskej únii na tom pracujeme, len treba toho urobiť viac. A takisto máme, musíme si vytvoriť naše vlastné príbehy a viac sa venovať dobrým správam o Európe. Je toľko dobrých správ o Európe, každá iná oblasť vo svete e, závidí Európe. Ľudia by radi žili v Európe a my o tom nehovoríme, čo je tu dobre. Otázka Poľska, to by som asi nechala Bartovi na odpoveď. Ja by som len chcela zdôrazniť fakt, že som bola veľmi rada, keď som oslavovala spolu s Poliakmi 100 rokov polskej nezávislosti, ale ako veľmi dobre viete, všetky krajiny, ktoré opäť získali svoju e, nezávislosť, suverenútu v Európe, či to je 100 rokov alebo 30 rokov tejto nezávislosti, veľmi dobre vedia, že ak budú nacionalistickí, ak budú myslieť iba na národnú suverenitu a ak nebudú sa podieľať na obrane, na iných veciach, s inou suverenitou, tak asi život v ich spoločnostiach nebude až taký rúžový, čo ma vedie k ďalšej odpovedi. Povedali ste, že by sme sa mali sústrediť na skutočnú bezpečnosť. Čo je skutočná bezpečnosť? Skutočná bezpečnosť je pocit bezpečia jednotlivca. Keď sa jednotlivé cíti bezpečne, tak to je naozajstná bezpečnosť. Bezpečnosť členských štátov EÚ, bezpečnosť Európanov, bezpečnosť európskych inštitúcií, bezpečnosť európskych zdrojov. To je naozajstná bezpečnosť. Aby takáto bezpečnosť existovala, musíte sa starať o to, aby vaši susedia žili v bezpečí. Viete, že už hranice vnútri Európy neexistujú v tradičnom slova zmysle. Ak nebudeme chrániť Tunisanov, Ukrajincov, Gruzinov, Gruzincov, tak potom bezpečie občanov v členských štátoch EÚ nebude taká jasná, ako, ako by mohla byť, keby sme sa starali o bezpečie susedov. Ako správovať veci verejné tak, aby sa všetci cítili v bezpečí? Bezpečne. Aké komplexné pojmy by sme mali riešiť, analyzovať v oblasti bezpečnosti. E, spor medzi patriarchami, to by som tiež nechala Bartovi, on by zodpovedal. A asi aj tú záverečnú otázku, všeobecné otázky o tom, ako lepšie podporovať občianskú spoločnosť ja myslím, že priamo sa nedá občianská spoločnosť podporovať. Dajú sa podporiť inštitúcie, demokratické inštitúcie, aby fungovali, existovali. A to sa dá lepšími politikami, príjmaním lepších politik. A je mnoho spôsobov, akými sa k tomu dá dospieť. Som si istá, že pani e, poslankyňa aj vo vašej správe budú takéto námety. Veľmi rada vám pomôžem Samozrejme, poznám tú taktiku označovania ľudí za rusofóbov. Ja milujem Rusko, preto, inak by som tam nechodila celé roky, ale mám výhrady voči elite, ktorá v súčasnosti Rusko spravuje. To je iné. A čo sa týka tej e, skutočne poslednej poznámky, že obe strany strácajú, ja takto situáciu nevidím. Vôbec nie. Ja si myslím, že E, Moskva je prekvapená našimi silnými reakciami, napríklad tomu, čo sme urobili v roku 2014, aký solidárni sme boli. V istej fáze by sme asi do, mohli dospieť do situácie, kedy obe strany stratia, ale snažíme sa o to, aby obe strany vyhrali. Nedovoľme, aby obe strany prehrali. V súčasnosti e, nesúhlasím s tým, že by to teraz bolo tak, že obe strany strácajú aj ruská, aj európska, ale nechám Barta, aby vás o tom presvedčil. Verím iba v to, že je tu nebezpečenstvo, že sa dostaneme do situácie, že obe strany stratia, ale v súčasnosti stav e, veci taký nie je. Ďakujem za to, že som sa mohla vyjadriť, pán predsedajúci, dámy a páni. Madam profesor, thank you very much indeed. Ďakujem pani profesorka za to, že ste prišli medzi nás, podelili sa s nami o vaše názory, bolo to užitočné, pomocné, určite sa ešte budeme vidieť a počuť v budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz budeme pokračovať a využijeme pre prítomnosť pána Ševčika Určite mnohé ďalšie veci neboli zodpovedané, takže budete mať e, množstvo tém, o ktorých môžete hovoriť. aj vzhľadom na čas bol by som za to, aby ste nám povedali tie najzásadnejšie odkazy a nechali ešte aj trošku priestoru pre kolegov, aby položili otázky alebo zareagovali. Nech sa páči, pán Ševčík, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda, pani spravodajkyňa, vážení poslanci členov tohto výboru. Je mi veľkou a potešením byť medzi vami a chcel by som sa vám poďakovať za túto príležitosť príležitosť, ako spomenul pán predseda, som poradcom Európskeho politického strategického centra. To je eh, think tank Európskej komisie a vyjadrím eh, moje názory, nie nutne názory komisie. Takisto eh, pokúsim sa uvedomiť si, že máte mnohé povinnosti, takže obmedzím svoje vystúpenie. Chcel by som sa zamerať na strednodobú výzvu e, a problém Ruska voči EÚ a právny poriadok. Aká je stratégia EÚ, ako by členské štáty, ako by sme mali presadzovať. Ale na úvod by som chcel uviesť EÚ-ruské vzťahy do širšieho geopolitického kontextu paradigmatickou črtou dnešného svetového poriadku je vyššia konkurencia veľkých veľmocí. Tá rivalita medzi autokraciou a demokraciou, eh, tu sme si mysleli, že v minulosti, sa opäť preformovala v 21. storočí do geostrategického priestoru po asi štvrť roka veľkého konsenzu veľkých veľmocí. Áno, od roku 89 vzťahy medzi Európou, Spojenými štátmi, Čínou a Ruskom nielenže boli mierumilovné a e, kooperatívne, ale minimálne západní lídry pociťovali určitú politickú a ekonomickú konvergenciu. A pre všetko Rusko bolo vnímané ako nová demokracia, potenciálny kandidát, potenciálny kandidát e, v, medzi 20. a 20. storočím na členstvo v NATO. E, samozrejme, e, in 2008. Uh, bol to Kosovo roku 1999, ale všeobecná konvergencia umožnila spoluprácu s Ruskom, ktoré sa e, približovalo k NATO a EU cez strednovýchodnú Európu, NATO, Rusko, vzťah, ruské pristúpenie do Rady Európy, rozšírenie G7 na G8, prístup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie, americko-ruské nová strategická zmluva o obmedzení zbraní eh, ohľadom eh, trás do Afganistanu, eh, E, Rusko a povolenie NATO jeho zásahu v Líbii. E, od roku 2014, rok 2014 bol jasným zvratom e, Rusko a nezákonná anexácia Krymu, destabilizácia východnej Ukrajiny, to všetko narušilo medzinárodný poriadok a následne sa pokračovalo v Sýrii, kde ruský značný zásah vojenských jednotiek roku 2015 podporil Asadov režim a išlo to proti európskym a americkým cieľom obnoviť stabilitu a uľahčiť sírsky politický proces vo vojnovej krajine. Ruský zásah do amerických a európskych volieb v roku 2016-2017 bol ďalším príkladom toho veľkého napätia, ktorý sme nezaznamenali e, v porovnaní s časom studenej vojny. E, na najbližších 5 rokov veľkou výzvou Európy bude práve Rusko, e, pretože Napríklad otravenie bývalého špiona v Spojenom kráľovstve, to bol len posledný príklad takýchto závažných konfliktov. E, k ruská stagnácia a snaha zakryť to, ako supernova destabilizovali základy európskej bezpečnosti a liberálneho rádu. Rusko bez ohľadu na to, že prekročilo svoju zemepisnú polohu a vlastný imič, e, je v podstate v závoze, čo sa týka e, presadzovania skutočnej moci za posledných 25 rokov. Populácia k e, HDP na obyvateľa je len o niečo vyšší ako na konci studenej vojny. Má len veľmi málo spojencov a iniciatíva inštitucionálnych zmien sa zastavila. Čo sa týka zdrojov, Rusko jednoducho už nie je veľmocou, ale regionálnou mocou s lokalizovaným vplyvom. Avšak naďalej sa Rusko správa, ako by bola veľmoc a Mnohí, alebo niektorí ju tak aj vnímajú. Rusko investovalo do armády, má náklady na armádu, ktoré rastú o 10% každý rok medzi rokmi 2011-2016 a predstavujú asi 4,3% ruského HDP v roku 2017 v porovnaní s 3,1% v Spojenom štáte, v Spojených štátoch 1,9% v Číne a 1,5% v priemere v EU. Ale napriek týmto vojenským výdavkom, ktoré e, zásadným spôsobom rastú, Rusko sa dostáva k historickom priemeru 3-4% Eh, jeden z veľkých úspechov EU stratégie voči Rúsku boli sankcie. A keď sa pozrieme na dopad sankcií za posledné 4 roky, transatlantické sankcie EU, USA, Kanada, Japonsko eh, nanútili Rusku eh, náklady a každý rok 1 až 1,5 HDP, 100 miliard eur od roku 2014. A tieto sankcie Zdá sa, že e, obmedzujú ruské vojenské výdavky, pretože v eh, roku 2015 a 16 výdavky HDP, eh, teda HDP klesalo a museli v roku 2017 o 20 znížiť výdavky do armády. Na rozdiel od roku 2000-2014 ruské vojenské výdavky sa strojnásobili, eh, medziročná miera rastú okolo 8 Napriek tomu, že Kreml nezmenil agresívne stanovisko, čo sa týka hlavného cieľu, že chce ukončiť rusko ukrajinský konflikt cez Minskú dohodu, jeho kapacita kapacita v dnešnej dobe urobiť újmu a škodu je oveľa obmedzená. Je to zrejme pre všetkým s tým, že ruský rozpočet na obranu E, investuje okolo 14 až 15 v rokoch 2015-2016, zatiaľ čo to bolo iba 11 v rokoch 2000 až 2014. Úloha Ruska vo svete je často destabilizujúca. Na Ukrajine sa Moskva, Moskva snažila e, vniesť chaos a obmedziť demokraciu tým, že zabavila Krym a e, v podstate vybuchla ohrozila Ukrajinu. Je tu ďalšia hrozba Ukrajiny, ale Rusku sa nepodal dosiahnuť ani jeden z týchto cieľov. Ukrajinská vláda ešte stále pri moci. Občianská spoločnosť preukázala obrovskú odolnosť a odhodlanosť za posledné 4 roky. A hlavným problémom Kremľa je e, naďalej e, ohroziť demokratickú Ukrajinu. E, E, demokrati v Kieve už nie sú hrozbou pre Moskvu ani vo Vilnuse, Taline či Rigu. A e, v roku 2015 intervencia v Sýrii bola pre Rusko veľkým úspechom. je to bola taktická demonstrácia sily, ktorá posilnila ruský medzinárodný imič ako veľmoci, stabilizovala spojencov, Asadov režim a destabilizovala Európu cez e, masívny príliv utečencov. V blízkej budúcnosti Rusko asi naďalej bude konať ako niekto, dokazí, to, o čo sa snaží Európa a ide proti liberálnym sílám. Najprv v Gruzinsku 2018, potom v Ukrajine 2014 Rusko sa snažilo zastaviť EÚ na to snahy v tomto regióne a podporovalo separastické hnutie. Posledná, najnovšia stratégia národnej bezpečnosti z decembra roku 2015 explicitne obvinuje NATO a expanziu NATO, ktoré ohrozuje národnú bezpečnosť Ruska, obhajuje tzv. tradičné ruské náboženské a morálne hodnoty a ide proti extrémnej expanzii ideológií a hodnot. To bol citát. Áno, ruský politici dnes vnímajú EÚ a NATO ako dve strany tej istej západnej mince a z dlhodobého hľadiska sa snažia e, obe inštitúcie z oboch strán akoby vyprázdniť, oslabiť. Avšak zákl ekonomická základňa Ruska iba 2% globálneho HDP, menej ako Južnej Koreji v porovnaní s Austráliou a len 0,5 HDP na obyvateľstvo je ročný hospodársky rast. To značne obmedzuje možnosti e, Ruska dodržiavať tento svoj e, model. Má obrovskú armádu čo umožňuje Rusku naďalej zohrávať takú úlohu, ktorá destabilizuje liberálny e, rád, ale vzhľadom na obmedzené hmotné zdroje Ruska nemôže to takto trvať do nekonečna, nemôže zvrátiť liberálny e, poriadok Ruska, chce teda využívať opor- príležitosti a strategické príležitosti ako Líbia, Jemen, Afganistan a destabilizovať Európu, Západ a liberálny e, poriadok. Prezident Putin e, po voľbách v marci 2018 je ďalej pri moci. To svedčí o tom, že politiky Kremlinu budú naďalej, Kremla budú naďalej v strednodobe a budú e, si vyžadovať rozhodné riešenie zo strany EÚ. E, mám tu ešte zo pár pripomienok o stratégii EÚ e, ako pokračovať do budúcna. Teda posilnenie odozvy Európy vychádza z jednoty, vnútornej jednoty v rámci EÚ a vonkajšej jednoty s partnermi, ktorí zmyšľajú rovnako. Ako už spomínala kolegyňa, stratégia e, pre Rusko z EÚ vychádza z tvrdosti, angažovanosti e, na piatich princípoch. Aktuálna stratégia by sa dala zhrnúť nasledujúcim spôsobom konfrontujme tam, kde musíme a spolupracujme tam, kde môžeme. Bude to taká kombinácia obidvoch, konfrontácia a e, kooperácia a tento prístup ostane naďalej v platnosti. Ako šiestým riadiacím princípom by mala byť úzka politická koordinácia s partnermi G7, ako Spojené štáty, Kanada či Japonsko. Toto fungovalo na pozadí, ale nemali by sme strácať zo zreteľa nutnosť tejto spolupráce, ak chceme, aby akákoľvek stratégia voči Rusku fungovala. Rusko sa snaží rozdeliť Európu a transatlantické spoločenstvo, ale zlyháva a namiesto toho to vyvolalo opačný efekt. Na západe sme sa zblížili. Transatlantická európska jednota voči Rusku sa nestala automaticky a nemali by sme ju považovať za samozrejmú. Musíme ju naďalej e, pestovať, udržiavať a koordinovať. Čo sa týka strednodobého horizontu, vzťahy Európy s Ruskom pravdepodobne budú obmedzené len na zopár spoločných záujmov, ako boj proti terorizmu, klimatické zmeny a nešírenie nukleárnych zbraní. V konečnom dôsledku ruská zahraničná politika a jej ciele sú za zachovanie Putinovho režimu pred internou opozíciou a snaží sa zachovať prestíž prestíž ako, ako by svetová veľmoc. Ruské skutočné záujmy e, so zbližením sa so západom a zásadným spôsobom zmenenia hodnot budú také naozaj len e, chimerné, e, kým E, bude z Kremlu vládnuť autoritatívny režim. Ale tento dlhodobý cieľ musíme sledovať, pretože európska bezpečnosť pre budúce storočia neexistuje bez Ruska. Celkové musíme povedať, že EÚ musí byť naďalej odhodlaný a strategicky vytrvalý. A v tejto snahe rozhodovací proces pomalý, zámerný, konsenzný, na základe pravidel, to je kľúčovou konkurenčnou výhodou. Ako veľká flotila EÚ aj členské štáty, im trvá chvíľku, kým sa vyberú určitým smerom, ale ako náhle sa vyberú tým smerom, tak ho pridržajú, až kým sa nedostanú do cieľa, bez ohľadu na to, ako dlho to trvá a ako ťažká bude táto cesta. Ďakujem pekne a rád na vaše otázky. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Uh, nech sa páči otázky, pripomienky. Zdá sa, že sme všetci vyčerpaní. Dobre, Sandra, nečakaj a uzavri to teraz. Ďakujem. Ďakujem, Edvard. Ja viem, že všetci kolegovia sú skúsení a chápu ruskú politiku, niektorí znútra, iní zvonku. A toto je dobrý základ pre našu správu. Avšak si uvedomujem, že je výzvou pripraviť správu o politických vzťahoch EU-Rusko v situácii, kedy EU a Rusko sú v stave politického konfliktu. A nie E, nie sme ďaleko od e, svetovej vojny, nechcem používať toto slovo, e, ani politici, ktorí sú zodpovední za obhajobu našich krajín, za ochranu našich krajín, ale uvediem len, ocitujem príklad, je to veľmi závažné, keď v médiách sa hovorí o tom, že minister obrany, ministri obrany krajín NATO priznávajú, že sme uprostred kybernetickej vojny s Ruskom. Takisto e, po nedávnom rozhovore v televízii holandského ministra obrany sa objavili v novinách články trošku prehnané, ale korektne e, podchytili skutočné trendy v našich vzťahov s Ruskom. Konflikt, súťaž, súboj. Holandský minister hovoril o kybernetických útokoch ruských tajných služieb chemických v Hágu na pre organizáciu, ktorá e, dohľadá nad chemickými zbraniami. Ruský veľvyslanec bol pozvaný e, do, v prípade zásahu GP systému počas fínskych vojenských cvičení. Nebuďme naivní. Putin a jeho Rusko sa snaží hlboko ovplyvniť politický a spoločenský proces v našich štátoch. Je to akýsi konflikt, v ktorom vojenské a nevojenské nástroje sa používajú kombinovane a integrovane s cieľom dosiahnuť politické ciele. A to je to hlavné nebezpečenstvo, ktorému čelíme. E, ofenzívu momentálne vedie Rusko, ale nástroje využívajú aj iné autoritárske štáty. A ako náš expert povedal, je tu boj medzi demokraciou a autoritárstvom sa vrátil na svetovú scénu a ďalšími štátmi tohto typu sú Čína a Irán. Je to súboj, ktorý testuje odolnosť a odhodlanosť otvorených spoločností mnohými spôsobmi, ťažkými spôsobmi. Mali by sme zvýšiť našu odolnosť, ale zároveň by sme sa mali zamýšľať nad proaktívnymi krokmi, aby sme zabránili ďalším intervenciám a ďalším agresiám. Jedným z hlavných problémov, ktorému čelíme, je to, že neexistuje spoločná dohoda spoločná definícia tohto nového typu konfliktov. Uh, hovoríme o kybernetickom priestore a tam nie sú medzinárodné dohody o pravidlách, alebo ak áno, tak len veľmi málo o tom, ako sa správať a ako nie. Ozbrojené sily vo väčšine prípadov e, konfrontácie EU-Rusko zohrávajú iba druhoradú úlohu aj keď e, na EU území vraždy EU občanov ako v Salisbury sú e, spáchané ruskými vojakmi. E, ruská subverzia nie je predovšetkým vedená ozbrojenými silami armádou, ale tajnými službami a štátnou správou, prezidentskou správou. V tomto kontexte páchatelia, hekery, politicky prepojení oligarchovia, e, podplatení protestanti, takéto veci sa viac používajú a sú užitočnejšie ako, ako tanky, zbrania a dela. Avšak to všetko má svoje miesto e, v celom spektre ruskej stratégie, e, konfliktov. Táto ruská matrioška Eh, je komplexný nástroj všetkého, čo Rusi používajú na útoky. Eh, tak ako povedal pán Ševčík, aj eh, naša prvá pani profesorka. Avšak skutočné črty horúcej vojny nájdeme v textoch Sergeja Karaganova, analytika. On je presvedčený o tom, že veľká globálna vojna ľudstva bude pravde, je stále pravdepodobnejšia a navrhuje, že dialog s EÚ ako bezpečnostným partnerom je niečo, čo môže zabrániť vzniku vojny. Môže to byť jednoducho naozaj hlas rozumu. Paradoxom je to, že e, tá myšlienka európskej armády je úplne inak vnímaná v Moskve a vo Washingtone. Mnohí v Moskve vnímajú myšlienku európskej armády ako spôsob oslabenia na to a vítajú túto myšlienku, e, pretože to podrie to. Rusko víta túto myšlienku. Ale teraz by som sa rada vrátila vzťahom EU-Rusko. Čo sa týka Dokument, ktorý bol schválený v roku 2016 vzhľadom našej politiky voči Rusku, tak tam e, sa zavezujeme k e, selektívnym krokom a chceme spolupracovať s Ruskom e, v oblastiach, ktoré sú zaujímavé pre nás aj pre Rusko. Avšak naďalej sa zdráham použiť slovo spolupráca a taktiež slovo dialog, pretože to si vyžaduje dve strany, ktoré tento dialog a spolupráca by zaujímali. Myslím si, že komunikácia a konzultácie, že toto je presnejší výraz. A čo sa týka tých selektívnych krokov, tam by išlo o to, že musíme sa snažiť veci udržať na súčasnej úrovni a zabraniť zhoršeniu statusu quo. Bolo tu veľa rôznych nápadov ohľadom tých konkrétnych oblastí, ktorých by sa to malo alebo mohlo týkať. Ja teraz niektoré spomeniem. Boli zhrnuté, zhrnuté sieťou expertov na zahraničnú politiku z EÚ a z Ruska. Spustila to európska delegácia do Ruska. Predovšetkým sú to opatrenia na dosiahnutie napríklad primeria vo vojne na Dombase, neformálny dialog na vysokej úrovni medzi EÚ, Euroazijskou hospodárskou úniou a taktiež krajinami, ktoré majú asociačné e, dohody o voľnom obchode z EÚ a taktiež e, s krajinami EHP, EÚ a Čínou ohľadom toho, ako využívať e, iniciatívu, novú obchodnú iniciatívu e, v Ázii a taktiež je to oblasť, kde sú výhrady z oboch strán. Ďalej, čo sa týka Sýrie, je to naďalej sporná otázka v našich vzťahoch s Ruskom. Naďalej by sme však mali hľadať nové možnosti, ako spoločne podporovať mierový proces. Taktiež sú to oblasti ako napríklad klimatické zmeny, životné prostredie a spoločné globálne statky a Arktída a hospodárske kroky v oblastiach, ktoré sa netýkajú sankcie, ako napríklad tam, kde sú aktívne malostredné podniky, ehm, nezavádzanie nových colných prekážok a sankcií, integrácia spoločnosti, posilňovanie kontaktov medzi jednotlivými ľuďmi, regionálnej spolupráce, lokálnej spolupráce. Pani Maria Mendras hovorila o diskusiách, o e, neformálnych e, diskusiách medzi expertami, že treba takýmto spôsobom podporovať vzájomnú dôveru. Ja by som chcela poďakovať expertom aj mojim kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto téme. A dúfam, že všetci dohromady vypracujeme dobrú správu, ktorá bude dobre popisovať situáciu a taktiež, že sa nám podarí tam vyjadriť nádej ohľadom toho, ako postupovať ďalej. Ďakujem, ďakujem, Sandra. Chcete ešte zareagovať? Nemusíte. Možno len pár slov. Uznesenie parlamentu z roku 2015 je celkom dobré a obstálo aj v teste času za posledné 3 roky. Ja by som príliš nemenil všeobecný základ stratégie, ktorá bola vybudovaná. My sme sa zaoberali v roku 2014 a 2015 touto tému a možno sme vtedy dúfali, že o pár rokov sa veci zmenia a zlepšia, ale skutočne toto je boj, je to test e, našej vôle a bude to ešte nejakú dobu trvať. Čo som chcel ešte povedať, že je, že G7, transatlantická spolupráca v téme Ruska by mali byť naďalej pozitívnou stránkou tejto problematiky, pretože jednotlivo nikto neuspieme, ale dohromady spoločne sa nám môže podariť uspieť. A ďalej, čo sa týka skúšky pre stratégiu transatlantického spoločenstva v súvislosti s Ruskom, tak ten prebehne na Ukrajine. Myslím si, že Rusko a Ukrajina nie sú dve oddelené témy, ale v podstate je to jeden balíček, keď sa pozriete na konkrétne politiky, reforma právneho štátu, ďalej naša poradná pomoc pri demokratizácii ich systému na Ukrajine. Toto všetko bude aj súčasť našej stratégie v Rusku. Ďakujem za pozvanie a teším sa na správu aj na znesenie. Ďakujeme všetkým za to, že prišli, Zúčastní sa na tieto diskusii. Tým pádom sa končí naše verejné vypočutie ohľadom politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Sú to ešte zvyšné dva body programu. Ďalšia schodza bude 26. novembra a 6. decembra. A ešte bod rôzne. Žiadny ďalší bod, takže prajem pekný víkend, máme pekné počasie a končím schôdzu.